Takže kolegovia, prosím, a hostia, všetci sa usadte, začneme. Najprv by som chcela všetkým poďakovať za to, že prišla túto veľmi dôležitú schôdzu, kde budeme hovoriť o inovácii a rozvoji a budúcnosti európskej medzinárodnej spolupráce. Máme tu vážených hostí, vážených panelistov, ktorých onedlho predstavím. Máme aj ďalej významného hostia, vysokú predstaviteľku Federiku Mogherini a taktiež Billa Gatesa, ktorý príde neskôr okolo 4. hodiny. A som veľmi rada Európskej skupine think tankov, že sa pripojili k nami, e, k organizácii tejto schôdze. Nemohlo to prísť vo dobu keďže sa hovorí o ďalšom väzročnom finančnom rámci, o vynakladaní finančných prostriedkov a taktiež o novom programe ohľadom toho, ako bude Európska únia vynakladať e, naše financie v oblasti rozvojovej spolupráce v budúcnosti. No ako viete, tento nový program sa bude rokovať na úrovni ministerskej. A rokovania začnú nedlho medzi europoslancami a ministrami ohľadom konkrétnej podoby tohto programu. Máme nový návrh, ktorý zlučuje všetky súčasne existujúce nástroje rozvoja spolupráce do jedného nástroja. Taktiež parlament si stanovil už spravodajcov. Charles Görens tu je so mnou jedným z týchto spravodajcov. Máme je teraz spravodajcom výboru pre rozvoj, ďalší spravodajca Frank Engel príde neskôr a spoločne vytvárame legislatívu s výborom pre zahraničné záležitosti. Takže je to poprvýkrát, čo kolegovia z týchto dvoch výborov si spolu sadnú, aby sme sa zamysleli nad tým, ako bude vyzerať externé vynakladanie našich financií. Máme veľa problémov, ktoré musíme riešiť. Jedna z vecí, na ktorých sa v našom výbore určite, ale aj v celom parlamente zhodneme, je to, že viacročný finančný rámec by rozhodne mal plniť stanovené cieľa udržateľného rozvoja celý viacročný finančný rámec. A to znamená samozrejme aj, že fondy pre zahraničné kroky alebo opatrenia by mali taktiež sa riadiť agendou do roku 2030. Táto diskusia je veľmi dôležitá. Niektorí zo zákonodarcov tu taktiež sedia medzi nami, budú počúvať to, čo nám chcú povedať európske think tanky ohľadom vášho názoru na smerovanie EÚ v tejto oblasti a na, budem počúvať taktiež vaše názory na nový návrh Európskej komisie. A Simon, prosím, môžeš uviesť prvý panel. Ďakujem Linda, ďakujem aj všetkým kolegom, za to, že ste nám pomohli zorganizovať túto schôdzu. Skutočne vy ste priekopníkmi, čo sa týka medzinárodnej spolupráce, rozvojovej spolupráce. Pani predsednička, nebolo by skvelé, keby ste to mohli zostať ešte 2-3 parlamentné obdobia a pokračovať v tej úžasnej práci, ktorú odvádzate. Chceli sme zorganizovať toto špecifické stretnutie a mysleli sme, že budeme diskutovať 5 hodín o Brexite. Pokiaľ máte niekto riešenie na otázku Írska, tak e, môžete to napísať tu na tabulu a my to odkážeme komisii. Máme tu komplikované popoludnie, len vám vysvetlím, čo sa dnes bude diať. Poprvé, pred 4 hodinou skončí naša, naše prvé kolo diskusie. Nebude to klasická panelová diskusia, ale začneme expertami v miestnosti, potom prídu experti za panel a ja vám poviem, o akej otázke presne chcem diskutovať. Chcem, aby interakcia bola čo najlepšia. Potom príde prestávka 2-3 minúty, ale o štvrtej prídu Federica Mogherini a Bill Gates a obaja sa vyjadria a Ime Scholz, ktorá je rejiteľkou Nemeckého inštitútu DIE sa taktiež vyjadrí a rovnako ako tak členovia publika aj europoslanci. Naši hostia budú musieť odísť už pred piatou. Bohužiaľ sa im veľmi ťažko hľadala doba, kedy sa mohli prísť a o 4. do 5. bola jediná možnosť. Takže možno to skončí pár minút pre piatou. A potom príde posledná časť schôdze so spravodajcami ETTG, James Mackey, a Sebastian Trejer, ktorý pôsobí v Paríži a taktiež tretím účastníkom bude Frank Engel, ktorý je spravodajcom Európskeho parlamentu. Chcem ešte povedať, že naša schôdza sa vysiela živo, takže prosím, buďte kontroverzní a indiskrétni. Neuvedomte si, že tu robíme históriu a prosím, prihláste sa, pokiaľ máte niekto Twitter. Dúfam, že tu máte mobilné telefóny, máme aj Twitterový hashtag, nevidím ho tu nikde napísaný, ale je to hashtag EPTG20. Eh, A budeme o tom neustále na to teda neustále upozorňovať. Máme tu skvelých hostí, ako som povedal, začneme našimi hostiami. Natali Točí je zástupkyňou alebo rediteľkou Talianského inštitútu IAI. Pracuje taktiež s Federikou Mogherini ohľadom globálnej stratégii, je známou expertkou. Ďalej Alex Strier, ktorý pôsobí e, v Londýne. ODI, najväčší think tank v Európe, čo sa týka e, záležitosti súvisiaci s humanitárnou pomocou a s rozvojovou spoluprácou. Ďalej Anne Birgitte Albrechtsen z Plan International, budeme hovoriť AB. To je skratka vášho mena. Ďakujeme, že ste medzi nás prišli. Ďalej Adebayo Olukoši, ktorý je riaditeľom pre oblasť Afriky a Západnej Ázie Medzinárodného inštitútu pre demokraciu a e, asistenciu pri e, voľbách a taktiež Charles Görens Európskeho parlamentu, ktorý je taktiež e, významnou osobou v tejto oblasti. Takže aká je tá hlavná otázka? Mohli by sme teda objasniť určité nejasnosti predtým, než začneme pokiaľ sú tu napríklad kreslá europoslancov, ktoré sú prázdne a chceli by ste sa posunúť dopredu, tak sa môžete sadnúť, ale pokiaľ sa príslušný poslanec objaví a chci sadnúť na svoju stoličku, musíte sa zase posunúť dozadu. Takže musíte potom uvoľniť jeho sedadlo, pokiaľ príde. Budúci rok sa nám blížia voľby. V Európskom parlamente sú veľké politické skupiny. Taktiež e, bude mať špicen kandidátov za rôzne politické skupiny na pozíciu predsedu komisie. Bude sa rokovať o rozpočte do roku 2027. Skutočne je to veľmi dôležitý politický moment, ktorom sa formuje naša budúcnosť a mňa by veľmi zaujímalo pár vecí, možno by nám poslanci s tým mohli pomôcť. Aké sú rozdiely medzi politickými skupinami, čo sa týka oblasti, ktoré tu hovoríme? sú tu nejaké radikálnejšie pohľady alebo len také detaily ohľad napríklad toho, kto dostane koľko pomoci, ako sa vynaloží, ako prepojíme otázky napríklad humanitárnej pomoci s klimatickými zmenami, obchodnými dohodami, ako to vyzerá s migráciou a tak ďalej. V niektorých veciach sa zhodneme, v niektorých e, sú veľké rozdiely v názoroch a to by nás zaujímalo. Určite sa nezhodneme na určitých zásadných princípoch a ja by som to chcel otestovať tým, že si odhlasujeme teda pár vecí na tejto schôdzi. Zamyslite sa nad nasledujúcou otázkou a hlasujte áno, nie alebo neviem. Prvá otázka je svet e, v skvelej situácii a nemôže to byť lepšie? Súhlasíte? Teraz vidíte ruku, pokiaľ nesúhlasíte. A teraz pokiaľ neviete, no nie je vás veľa. Takže áno, máme ešte veľa práce cieľodržateľného rozvoja rámec do roku 2030. Ja vždy hovorím, že cieľodržateľného rozvoja sú veľmi dobrým popisom toho, kam sa chceme dostať, ale nie príliš dobrou trasou na to, ako sa tam dostať, ale samozrejme sú pre nás hodnotné, pretože v podstate integrujú všetky aspekty e, udržateľného rozvoja, napríklad čo týka chudoby, udržateľnosti. Takže ruku hore, pokiaľ sa vám páčia udržateľného rozvoja, pokiaľ sa vám nepáčia, ruku hore. Dobre, takže myslím, jedna osoba. Môžete nám potom o tom viac povedať. Takže vyzerá to tak, že máme to dobre popísané, ale zle naplánované. Nevynakladáme veľa času na diskusiu o tom, či si myslíme, že chudoba je dôležitá otázka, že e, svet je v zlej, v zl, v zlej situácii, že rôzne veci sú ohrozené, svetový poriadok je podkopaný. Ja si myslím, že na väčšine týchto vecí sa zhodneme, ale otázka je, čo s tým urobíme, aké sú alternatívne spôsoby postupovať, aby sme vyriešili túto krízu, no a preto všetkým pre nás v Európe, pretože tu ide o budúcnosť európskej medzinárodnej spolupráce čo môže Európa urobiť a čo nemôže. Taktiež 5 e, rediteľov think tankov napísal článok do Eraktivu, bol publikovaný včera. A ja som bol teda jeden z nich. Všetci sme povedali, že automatická odpoveď na všetky problémy na svete nie je Európa. Viete, niekedy správnou odpoveďou na problémy vo svete je Európa, ale niekedy nie. A našou úlohou je rozlíšiť kde EU má komparatívnu výhodu, kde našich 28 a 27 členských štátov, pokiaľ budeme spolupracovať, môže podporiť plnenie cieľodržateľného rozvoja. A možno niekedy musíme povedať, dobre, toto je niekoho, problém niekoho iného. Takže toto sú tie dve hlavné otázky, ktoré urgentné kroky musí svet podniknúť a ktoré kroky z tohto dlhého zoznamu môže urobiť Európa. Pravidlá aktivít do naš, našej diskusie sú nasledujúce. Budeme rešpektovať poslancov, odozdáme im slovo, ale chcel by som všetkých požiadať, aby sa prihlásili rukou, pokiaľ sa chcú vyjadriť, aby hovorili nie dlhšie než 75 sekúnd, maximálne 90. Povedzte, kto ste, povedzte niečo zaujímavé a po 90 sekúnd prestante. A takýmto spôsobom tu bude prebiehať konverzácia a nie len panelové prezentácie a otázky a odpovede. Takže prosím, všetci, čo tu sedíte, čo si myslíte o tej otázke, ktoré som položil. Potom dáme slovo našim panelistom, aby nám predstavili svoju perspektívu, ale toto je skutočný rozhovor, nie je to panelová diskusia, takže vy v podstate vedete túto diskusiu. Kto chce hovoriť prvý, prihláste sa. <coughs> Uh, Linda, says, uh... Linda ktorá tu velí, hovorí, že prosím, pokiaľ ste vzadu, tak sa posunte viacej dopredu, sadnite si aj vedľa poslancov kľudne. Dobre, takže tu sme ako keby na radnici. Všetci máte šancu sa vyjadriť. Kto sa chce vyjadriť ako prvý? Možno náš kolega, ktorý nemá rád cieľodržateľného rozvoja, a určite to bude vyvážené aj čo sa týka pohlaví, aj e, čo sa týka veku. Som Inge Bries, Care International. Myslím si, že čo týka ľudských práv, tak už sme trochu unavení toho, že my sme jediní, ktorí tam niečo e, robia ako mimovládky. Takže prosím, poslanci, mali by ste sa taktiež sústreďovať na túto tému ľudské práva. Čo by ste urobili ináč? Čo by mali oni robiť ináč? Mali by sa sústreďovať viac na to, mm, ako riešiť situáciu ako napríklad v Maďarsku alebo v Polsku, ale taktiež podporovať e, financovanie napríklad e, organizácie na ochranu práv žien. Myslíte si, že by mali prerušiť kontakty s tými, ktorí neplnia e, alebo nerešpektujú ľudské práva? Áno, prikyvujete. My name is Karol sa volal Karol Oetendálež, som z Belgicka. Ja som, ja pracujem na projekte, ktorý sa volá e, obehová e, mobilita mladých afrických profesionálov, ktorí majú diplomy z nejakej africké univerzity, prídu sem na rok, pracujú tu a potom sa vrátia domov. Takže ja by som tu chcel povedať jednu vec. Prosím, Afrika by sa mala industrializovať. Myslím si, že toto je riešenie, ako motivovať západných podnikateľov, aby investovali do industriálnych aktivít v Afrike. My stále hovoríme o celodržateľnom rozvoji, ale zabudáme na to, že je vo našom vlastnom záujme, aby sme investovali v Afrike. Áno. Demografické e, zmeny vedú k tomu, že každý rok e, sa e, zostáva nezaplne, že sú nezaplnené milióny pracovných miest, takže samozrejme áno, mali sme pracovať aj v Afrike. Ďalší dvaja sa vzadu hlásia. Hello. Yeah. <laughs> Hi. Um, my... Dobrý deň. Volám sa Mary Enkenbrook. Som um, praktikantka na DJ a podľa hlasu asi počujete, že som z Ameriky, teda z USA. Pôvodne som bola v rámci programu Erasmus Mundus a skutočne e, mi to zmenilo život. Stretla som sa s občanmi z viacerých krajín, ktorí prišli vzdelávať sa, prišli do EÚ, aby poznávali veci, ale aby aj zároveň zmenili smerovanie svojho štúdia. Určite Spojené štáty e, nemajú túto šancu, ale nakoniec e, zoznamovať sa e, s tým, o čom je Európska únia, je úžasne cenná vec. A dôraz na takéto projekty je významný. Hlavne, aby sa mohli prísť aj také ľudia, kde v, v ktorých krajinách si nemôžu bežne dovoliť takúto formu štúdia. Dobré odpoludnie. Volám sa Valek Strejkip som kam, americká kambodžanka a e, chcem sa práve zmieniť o voľbách e, v júli 2018. Viem, že je to veľmi pekne napísané zo strany súčasnej kambodžskej vlády, ale v podstate žijem už e, v Amerike e, nejaký, nejaké roky, tak bola by som rada, aby svet vedel, že Kambodža je krajina, kde mnoho ľudí trpí v tichosti. A svet musí poznať tú bolesť odpuste. A je tu aj jeden človek v tejto budove, ktorý sa pokúsil zdierať lásku a ľudskosť. Volá sa Doran Kavan. Je to e, e, predseda našej strany pre boj proti chudobe. cestovali sme Prepačte, musím vás prerušiť. Tých 90 sekúnd ste si vyčerpali, je mi ľúto. Teraz poprosím najprv poslancov Európskeho parlamentu, aby sa vyjadrili. Áno, otázka cieľov dlhodržiteľného rozvoja a tak ďalej. Sú to aj iné dôležité témy, blížiace sa voľby a tak ďalej. Pán Gerens? Myslím si, že medzinárodná eh, spoločnosť, národná komunita odpovedala na tú prvú otázku. Áno, nám sa páči tá myšlienku, ale nemáme čas, aby sme to realizovali. Áno, to je náš problém, pretože všetky tieto myšlienky vychádzajú z medzinárodného konsensu, eh, ktorý bol dohodnutý v OSN. Je to vlastne výzva pre multi multilateralizmus. Európska únia má veľmi dôležitú úlohu. A poviem vám prečo pretože sa nachádzame v takej situácii, ktorá je charakteristická tým, že sa vytvára svetová mm, vláda alebo svetová governance a um, máme tu viacero uh, pohybov. Je tu americký uh, prezident, ktorý uh, rád uh, dupe po všetkom, uh, čo uh, len troška e, sa zdálo podoba multilateralizmus. A potom je tu Európska únia, e, ktorá chce zachovať všetko a teda všetci sa na ňu pozerajú ako na toho, ktorý bude exportovať e, demokratický model. Čiže Európa vlastne zachraňuje túto politiku Ľudské práva sú teda ohrozené? Kladem si túto otázku. Ľudské práva neboli vždy e, nejaké práva, ktoré sú nadobudnuté, ktoré e, také zostanú až do konca sveta. Z, Európskej únii sú minimálne e, dve, dva štáty, ktoré kašľú na aplikáciu ľudských práv, nebudem ich menovať, všetci ich poznáme. A prečo sme v takéto situácie? Takéto veci sa môžu stať tejto situácii sme preto, pretože neexistujú mechanizmy, ktoré by vlastne ukončili túto nevysvetliteľnú situáciu. A tí, ktorí sú zodpovední e, za absenciu mechanizmu, sú práve tí, ktorí odmietajú fungovanie a zlepšovanie fungovania inštitúcií v EÚ. Ja dúfam, že sa nám podarí prekročiť tieto ťažkosti na to, aby e, sme zrealizovali dve veci. Poprvé, aby sme zlepšili ľudské práva u nás, musia byť naozaj dokonale dodržiavané a potom, ak budú dokonale dodržiavané, tak potom môžeme presvedčiť aj ostatných, aby sa inšpirovali európskym modelom. No, myslíte, že nie je Európe čo vytýkať? Keby teda Európe nebolo čo čítať, tak by sme mali silnejší hlas vo svete? Troška ako keby sme mali rúžové okuliare v minulosti. Alebo myslíte, že naozaj je tu nejaký ozaj silný potenciál, aby Európa ovplyvnila svet? Ak sa vám podarí to, že v Číne e, príjmu a budú súhlasiť s tým, že sa tam zavedie druhé, druhostupňové súdnictvo, a ak to tak urobia a budú mať aj odvolacie súdy, tak potom tí, ktorí sú odsúdení na smrť na, prvostup, na prvom stupni, tak môžu, budú mať možnosť odvolať sa. A viete, o tomto sa nebude hovoriť e, vo večerných správach, ale predsa len je to úspech Viete, keby to na to Európa netlačila, tak by to ani nebolo. Európa podporuje rešpektovanie, dodržiavanie ľudských práv. Je to jeden zo základných princípov, ktoré sú v našich zmluvách. A e, my urobíme všetko preto, aby mm, sme napravili tých vynikov, teda tých hriešnikov, ktorí nedodržiavajú tieto práva a v jednotlivých štátoch treba potom postupovať aj možno etapu po etape. Potrebujeme uh, partnerov. Našimi partnermi eh, sú často štáty, kto, v ktorých však uh, zúri korupcia. Musíme zabrániť, aby hriešnici pokračovali uh, vinici v svojej činnosti. Európska únia robí všetko, čo chce. Máme zástupcu pre zahraničné záležitosti komisie, že môže hovoriť o iniciatívach v tomto kontexte, ale my sa musíme inšpirovať týmto hlavným princípom, ktorý inšpiruje všetky naše politiky. Hovoril som eh, aj so spravodajcami o tomto aspekte, jeden z nich bol pán Frank Engel a urobíme všetko preto, aby eh, tento nástroj E, spôsobil, že európska politika bude viac dôveryhodná. Step by step approach. Uh, can I call Teresa Jimenez? Uh... Poprosím Terezu Jimenez. Áno, budem hovoriť po španielsky. Je to môj materinský jazyk. A bola tu tá otázka, či by sa nám páčilo, alebo či sa nám to páči, teda keď hovoríme o cieľoch udržateľného rozvoja, Áno, páčia sa mi, ale vzhľadom na krátkosť času sa sústredím len na jednu vec. 17. hovorí o miery, spravodlivosti a silných inštitúciách. Myslím, že toto je ten základ, ktorý je potrebný pre rozvoj, pretože bez bezpečnosti neprídu investície a, a potom z toho sa odvíja industrializácia a bez industrializácie zasa nie je práce. Takže to súvisí aj s inováciami. A keďže pracujem aj v tomto výbore, tak ma o to určite zaujíma, ale neviem zase, do akej miery je v viacerých spomínaných krajinách zaistená bezpečnosť. A takže to sa týka aj poskytovania fondov, ale práve niekedy ja nevie, odkiaľ prídu fondy a kam smerujú, ale opakujem, bez zaistenia bezpečnosti je to veľmi komplikované vôbec niečo v tomto smere robiť. Určité aj tie mileniové ciele sú veľmi podnetné a taktiež posilnenie pozície žien je významná téma. A ženy samozrejme pracujú a sú aktívne, ale práve aj aspekt inovatívnosti je potrebné do toho zakomponovať, pokiaľ sa majú zapájať do rôznych projektov. Napríklad, e, napríklad e, technické oblasti, inžinierské, lepšie využívanie slnečnej energie na produkciu energie, elektriny a tak ďalej. Takže myslím, že je tu veľký priestor pre rozvoj aj v tomto smere. Ďakujem. Otázka e, Takže zopakujem to po anglicky. Môžu tu byť určité dôsledky z hľadiska toho, ako sa vynakladá rozpočet. Extrémny príklad. Či by sme mali vyňať prostriedky z nového jednotného nástroja a dať to radšej na prostriedky za, k zaisteniu mieru? A že by sme sa mali povedzme viacej sústredovať na to, že sa peniaze poskytnú do konfliktných zón tým štátom? Práve o tom e, treba hovoriť. Vytvárajú sa nové fondy a povedzme, peniaze sa zoberú e, tým ministerstvám, ktoré majú na starosti pomoc a presúvajú sa na obranu. No a mne som odborka, odborníčka pardon, na, na obranu. Ani nehovorím, že by mali byť peniaze odňaté nejakým fondom, ktoré sa sústredujú na pomoc. Ale keď si zoberieme Andalúziu, v Španielsku máme veľký problém. Tiež sa hovorí e, o pekných e, heslách, ktoré sa týkajú rozvoja, ale nikto nepovie, ako to urobiť. Takže možno obvykle, keď hovoríme o peniazok a hovorí sa o spolupráci, nevieme, kam to ide, je to abstraktné, možno tie peniaze využijeme iným spôsobom. Pri Španielsku je napríklad veľmi presne vedieť, je potrebné veľmi presne vedieť, kam tie peniaze pôjdu, napríklad aj v súvislosti s migráciou, aby všetko neišlo len na jedno miesto, ale aby sa tie peniaze náležite rozdelili. Aby sa jednoznačne lepšie využívali. Dobre, povedzme, takých 5 minút venujme bezpečnosti. Natali určite o tom vie viac povedať, takže nech sa páči. Áno, myslím, že toto je problém medzi teóriou a praxou. V teórii, myslím si, sa zhodneme, že budeme mať e, veľmi radi nejaké SDG 16 alebo 17 a bezpečnosť je kľúčovým prvkom pre rozvoj. To je teória. Problém je v tom, ako to v praxi implementovať a ako sa to už aj teraz v praxi vykonáva. V podstate, čo tu vidíme? Kde sme začali? Tým, čo vnímame ako rozvoj, sa postupne roz, rozširuje. Tam spadá bezpečnosť, ľudské práva, energetika a tak ďalej a tak ďalej. Proste celý rad vecí. A pokiaľ príde ku implementácii, tak nastávajú určité obavy v rámci našej spoločnosti z časti, opodstatnené z časti e, vyvolávané umelo, tak zrazu sa ten diapason zužuje, pokiaľ ide o implementáciu. A práve o toto ide. Či tu máme na mysli len viac investícií v celku, alebo o tom, že sa budú presúvať niektoré E, finanč, e, finančné balíky z hľadiska priorít. Áno, budeme mať radi SDG 16 s tým, že sa to viac zúži z hľadiska upresnenia nasmerovania investícií. Ďakujem. Alex, nech sa páči. Vy ste boli práve pri E, tvorenie architektúry v tomto smysle. Áno, ja si myslím, že tu hovoríme o kritickej voľbe pre obdobie ďalších 7 rokov. A o tom musíme dnes hovoriť. Práve ide o alokácie prostriedkov. Zhodneme sa si na tom, že sú tu nejaké veci, ktoré poznáme, pokiaľ ide o SDG, teda ciele udržateľného rozvoja. Musíme sa zamerať napríklad do oblasti, ktoré trpia extrémnou chudobou. A je to predovšetkým tam, kde existuje nejaký konflikt alebo krehká spoločenská situácia. Ďalej, zdroje, aj tie, ktoré sú z EÚ, nie sú náležite nasmerované do tých krajín, ktoré sa musia zbaviť extrémnej chudoby. A jediný spôsob, ako sa nám podarí naplniť cieľ udržateľného rozvoja, je správne zamerať sa cieľi tieto prostriedky. Takže už teraz musíme začať pomáhať tým ľuďom v týchto postihnutých regiónoch, aby dobehli tie regióny, ktoré už sú viac vpredu. Čiže viac sa musíme zamerať na pomoc tým krajinám, ktoré sú menej rozvinuté a náležite musíme nasmerovať prostriedky tým do tých krajín, ktoré sú krehšie a vtedy hovoríme o SDG 16, pretože naozaj tam sú veľké výzvy a dochádza ku tomu, že je tam diskriminácia a tak ďalej a tak ďalej v týchto krajinách, tak som presvedčený o tom, že predovšetkým Európska únia a aj rozpočet na rozvoj sa musí zamerať hlavne na tieto priority. Je to uverejnené v karte a nakoniec toto bude mať aj patričný dopad na vývoj a práve ak majú byť úspešné tieto cieľe udržateľného rozvoja, tak bude potrebné sa zamerať správne. Hlavne EÚ musí byť lídrom v tomto a zaoberať sa práve tým, aby sa to správne využilo. Čiže do akej miery je to veľká výzva, to, čo povedal práve Alex. Z hľadiska e, rozvojovej spolupráce. Keď, povedzme, preorientujeme rozpočet a e, začneme treba riešiť konflikty, ako povedala Tereza, pretože to treba poriešiť ako prvoradé, aby sa mohlo postupovať e, s investíciami. Takže samozrejme treba sledovať aj to, ako sa dnes prostriedky vynakladajú a vieme, e, že povedzme je tu veľký príjimateľ pomoci, ktorý dostáva oveľa viac prostriedkov než tých 9 ďalších v regióne. Zoberme si Turecko, pravda. Ale nech sa páči, rečník sa hlási, 90 sekúnd máte. Checkenhall Save the Children. A Jean-Claude Juncker vo svojom prejave o stave únie povedal v súvislosti s Afrikou, že už tam charita nie je potrebná. Chcem položiť otázku panelu. Ak to vnímate, že tu je implicitná rovnica z hľadiska poskytovania charitatívnej pomoci, teda je to súčasť e, nástrojov, ktoré EÚ používa. Respektíve máme istotu, že súkromný sektor bude garantovať investície v tom zmysle, že či sa nám podarí naozaj mm, troška posilniť tie krajiny, ktoré zatiaľ zaostávajú. Ďakujem. Prosím, neodchádzajte. Rád by som vedel, že či by bolo treba tú pomoc troška okresať, keď ste proti charite. V našej organizácii Save the Children práve sme za to, aby peniaze išli tam, kde sú najviac potrebné, teda deťom, práve v oblastiach, e, kde to je nesmierne potrebné pre dieťa, pre deti, pardon. Otázka je aj v, teda v tom zmysle kladená, aké sú dôkazy. Keď, e, keď sa zameriame na tzv. tradičné spôsoby pomoci a keď sa predpokladá, že súkromný sektor je všeliek súkromného sektoru sa ešte prepracujeme, ale teraz ešte dáme priestor ďalším rečníkom. Áno, je to výzva a treba sa obratiť tam, kde to je najviac potrebné, čiže chudobné krajiny, konfliktné zóny a treba radikálne pomôcť tým, ktorí to v týchto oblastiach potrebujú. A aj z hľadiska e, líderstva treba pritvrdiť. Súhlasíte? Zvihnite ruky. A tí, ktorí nesúhlasia, zdvihnite ruky. A, a za, <laughs> ruky hore, keď tí, ktorí sa zamýšľate nad írským problémom backstop. <laughs> No, ale teraz je to vážna vec, pretože to súvisí s veľkými zmenami a hľadiska vplyvu výboru DV. Robert Neuser z výboru pre rozvoj chcel som ešte niečo dodať. Hovorím po nemecky a nemecká kabína si môže chvíľku oddychnúť. Takže k téme mier, bezpečnosť a rozvoj. Momentálne máme v Európskom parlamente a v európskej politike takú situáciu, kde sa orientujeme predovšetkým podľa toho, ako bojovať proti migrácii. Hovorím bojovať vedome, takže vidíme stále len tento aspekt a v tomto zmysle zavádza mnohé bezpečnostné opatrenia, ktoré teda financujeme a spolufinancujú. A sa tieto opatrenia, ale mali by sme skôr pracovať na rozvoji a čo sa týka boja proti chodobe, tak tá súvisí taktiež s otázkou rozvojovej pomoci. A ďalšie sú potrebné ďalšie opatrenia pre stabilizáciu situácie v určitých krajinách a taktiež e, možno je treba podporovať aj ozbrojené zložky. Áno, ale to, to prosím financovať nie z prostriedkov, ktoré sú určené na boj proti chudobe. Často si počúvame od skupiny think tankov, že vynakladanie prostriedkov teda samotná myšlienka, že pomoc môže byť injekciou proti migrácii, to nie je správne. Pretože obvykle, keď idú hore peniaze, tak ide hore aj migrácia. Takže, Adebayo, nech sa páči, Hovorí sa tu v diskusii o ľudských právach, o politike, o riadení a správe krajín, o Afrike. Takže nech sa páči. Well, thank you very much indeed. Ďakujem. Ja by som rád povedal asi to, že sme v takej situácii, že chápeme veci lepšie ako predtým. Vidíme, že tie problémy v Afrike a Európe alebo v USA a, alebo v USA a Afrike sú e, prepojené. E, e, sú to problémy ľudských práv, ako sme počuli. Viem, e, že sú, to má presah aj e, do problémov nerovnosti, nezamestnanosti a tak ďalej. A možno, že v tejto chvíli je dôležité, aby e, sme e, začali hovoriť e, a sústrediť sa na štruktúry, ale nie na tom základu, kde, že si povieme, že jeden región EÚ má monopol na odpovede a ďalší región má monopol na problémy. Ak si zvolíme takýto prístup, tak potom tá povaha Ehm, nebude taká presve, mm, presvedčivá. Potom nemôžeme si vymieňať eh, myšlienky o hľade, inovácií a experimentov. Čiže z tohto momentu by som, z tohto pohľadu by som povedal, že Eh, jedna pani povedala, že áno, eh, spôsobme urobme, alebo aby zase Európa bola veľká, zásadná, dôležitá. Áno, na jednej strane vás chápem, odkiaľ to pochádza, eh, pretože Európa je koliskou, povedzme, mm, ľudských práv občanov, ale na druhej strane my by sme mali sme povedať, čo by sme mali robiť, aby svet bol znova veľkým dôležitým. To je to, tá zmena. Pretože ak sa budem rozprávať uh, o správnych veciach, tak to bude uh, založené na uh, súhlase. A nebude to založené na, na, založené na hádke. Čiže mali by sme sa na toto zaoberať hm, aj e, tieto otázky rozvoja. Mali by sme sa sústrediť na to, že, že ciele e, udržateľného rozvoja patria všetkým nám a e, nede tu o to, že aby sme sa cítili e, lepšie. Mm, toto sa netýka len e, Euró- Afriky alebo teda časti Latinskej Ameriky. Toto je niečo, na čom sme sa globálne dohodli a niečo, k čomu by sa malo pohybovať, smerovať celé ľudstvo. Áno, samozrejme. A otázka je, ako toto e, prevedieme do realizácie. E, e, Afrika by mala vlastne vyslať nejakých ľudí, aby sa diskutovalo o tomto, o ľudských právach. Áno, na to je mnoho priestorov, napríklad právy, práva migrantov to, čo sa deje na mori. Tam sa porušujú e, medzinárodné štandardy. Toto je dobrá téma na rozhovor. E, ja by som bol rád, e, keby sa Demokratická Afrika obratila na EÚ a spýtal sa, čo sa to pre Boha deje v niektorých častiach Európy. Európy. A už sa o tom v Abidžane trocha hovorilo na samite v EÚ a Afrike. Čiže chceme, uh, uh, chceme sa o tom rozprávať. Čiže nie len o tom, čo sú naše problémy uh, v očiach Európy, ale aj my, čo vidíme ako problém. Uh, Takže možno by sme boli radi, keby kto by chcel vidieť delegáciu z Africkej únie, ktorá by prišla do Bruselu, hovorila o migračnej kríze. Čiže vidíte, máte podporu tejto myšlienke, pre túto myšlienku. My na minulom paneli sme hovorili o konfliktoch a ľudských právach, čiže chcem sa spýtať, ako toto vidíte v európskom kontexte. Myslím si, že naozaj je nebezpečné e, nejak e, šatiť tieto ciele udržateľného rozvoja a predstavovať ich ako e, nejaké nástroje rozvoja. Toto je agenda pre celý svet a súhlasím, že toto platí aj pre Európu. Naozaj je nebezpečné hovoriť o cieľoch udržateľného rozvoja len ako o nejakom balíku nenaplnených cieľov lebo toto sa týka eh, celého ľudstva. Mne eh, tu chýba eh, taký pocit, že situácia je neodkladná. Naozaj ľudia nie sú dosť dostatočne pohoršený nad tým, že sa nedostatočne rýchlo realizuje tieto ciele udržateľného rozvoja. Máme tu ciele 5, ciele 10. Kde sú kde je, kde je nejaká kvalita v mm, textoch EÚ ohľadom rozvoja? E, pozrime sa teda na bezpečnosť a ľudské práva. Je e, naozaj e, dávať tému, túto tému do cieľe, cieľoch, cieľov 16. Ide tu, aby sme zastavili pokles e, ľud, e, právneho štátu. E, minulý týždeň sme prišli so správou tu v Bruseli. Neexistuje jedna jediná žena v Európe, ktorá vykročí na noč, do nočných ulic a necíti strach pretože tie témy, o ktorých hovoríme, to, že sú trestné činy nepotrestané a násilie, toto je univerzálne. Takže preto by som rada e, cítila v tejto sále, že naozaj situácia je bezodkladná. Čo si myslíte? Ďalej e, rozvoj feministických politík. Napríklad toto e, je zásadná vec. Vy ste predsa ľudia, ktorí patríte do tejto skupiny. A mne sa zdá, že v tých dokumentoch sa o tomto vôbec nehovorí. A čo o politikách rozvojovej pomoci? Um, uh, ako to vyzerá uh, s nerovnosťou v spoločnostiach. A takisto nevidím to, že by to v týchto dokumentoch bolo. Čiže uh, uh, máte nejakú, nejakú vec, o ktorom by ste hovor, chceli hovoriť v pondelok. Napríklad feministická politika, teda pr- napríklad pracovné miesta po, pre ženy. Nie, nehovorím o ozajstnom feminizme, prepašte ja sa to snažím vlastne e, preložiť do reči zamestnaneckých miest, e, fondov, e, mimovládnych organizácií. Čiže nejaká takáto, takáto téma. Mali by sme si pripomenúť zásadnú pravdu. Chudobní existujú aj v bohatých krajinách, aj v chudobných krajinách, aj v zaostalých krajinách. Ale tieto ciele nám hovoria, že máme odpovedať na otázky vo všetkých týchto krajinách. Čiže každý, kto prijal tieto záväzky, a sú teda jednomyselné, tieto záväzky, každý by si mal rozviť svoju vlastnú stratégiu proti vylúčeniu a nerovnosti. Toto si však vyžaduje úplne iný dialog. Buď budeme hovoriť e, s Afrikou a do nekonečne budeme omielať tie isté témy, alebo povieme, že vážne teda zoberme tie ciele udržateľného rozvoja. A to znamená, že každá krajina, a to sa musí urobiť e, e, na najvyšších stupňoch, čiže vo vláde alebo v parlamente, že ako sa dosiahnu tieto ciele. Ak nebudeme robiť nič, um, um, tak potom to bude ako v Latinskej Amerike. V Afrike bude pár bohatých a veľmi veľa chudobných. Alebo ak to budeme robiť ako malavy, tam dochádza k redistribúcii. Aj to málo, čo majú, môžu redistribuovať. Prečo? Pretože tam zaviedli systém sociálnej bezpečnosti. Je to veľmi inteligentný systém znižovania nerovnosti súkromný sektor má tu obrovskú úlohu. Ja nechápem, ako, ako toto môžeme vylúčiť, pretože práve vláda musí rozhodnúť, ako e, sa toto bude aplikovať. To nemôžeme urobiť my, my môžeme hovoriť. Hm, nie vy, my vás rozvíjame, ale vy sa rozvíjate a vy vás máte, my vás môžeme len sprevádzať. Ak máte nejaké skúsenosti, v oblasti boja proti nerovnosti, pretože my máme sociálnu ekonomiku trhu. To je model, na základe ktorého by e, sa mohli aj inšpirovať ostatní. A nakoniec by som chcel povedať, že by sme mali znova premyslieť princíp diferenciácie. Tam sa e, e, vylúčuje príspenie verejnej pomoci v tzv. krajinách, ktoré sú v strednodobých cieľoch ale tam je veľká väčšina chudobných a oni trpia extrémnou chudobou a práve v takýchto krajinách e, žijú. Čiže mali by sme nadviazať dialog s týmito krajinami a povedať, že vy ste zodpovední, preto, nedáme vám peniaze, pretože vy dosť e, vyrábate alebo teda vytvárate statkov, ale mm, vy musíte zmeniť politiku. My vám môžeme pomáhať, môžeme vám poskytnúť technickú e, pomoc. Ehm, ale e, môžeme vám pomôcť v technickej pomoci, podeliť sa so skúsenosťami a e, Mm, môžeme povedať, máme takéto sociálne modely, ktoré existujú u nás, máme kapacity, ako vyberať dane a potom ich redistribúcia, ako má vyzerať. A e, to všetko nás vyzýva vlastne, aby sme boli aktívni a e, vymenali si názory. Mm, e, zdroje sú, ale nie sú redistribuované koherentným spôsobom. Rád by som bol keby sme mali e, nejaký text, a toto je naozaj e, zásadná vec. Čiže aká, ako má vyzerať feministická politika, aby sa ženy cítili bezpečné na e, cestách, teda v uliciach mesta. A potom nedostanete... potom, mm, takže zdvihol tu niekto ruku, nejaké ženy? Chcete ešte niečo povedať? E, prepašte. A potom dám slovo Natali. Ďakujem. Volám sa Marian Plaxo. Som e, veľvyslankyňa Ugandy e, Beneluxu. ja chcem reflektovať na to, čo už bolo povedané tu v diskusii, že či potrebuje Afrika rozvoj pomoc ako my ju poznáme teraz. Uganda chce radšej obchod na miesto pomoci. A to neznamená, že my nechceme pomoc, samozrejme, stále potrebujeme pomoc, ale potrebujeme, uh, uh, aby uh, sa toto od, odrazilo v infraštruktúre a rada by som eh, ešte reagovala na to, čo eh, sa tu hovorilo o feminizme. My sme napríklad eh, v nedávnej dobe, teda jedna mimovládka dostala aj cenu a zdroje ohľadom digitálneho rozvoja. A čo urobila táto mimovládka? V, v, v partnerstve s pod, s podnikmi z Európy, požiadala tieto podniky, aby spolupracovali vo svojich projektoch a západná e, časť Ugandy, e, s, s, čiže z tejto časti 150 e, osôb vlastne cez mobilné telefóny prevádzajú sumy do svojich dedín a tieto sumy idú deťom v týchto v deťoch, de, týmto deťom, ale aj ženám. Skrátka nie mužom, ale e, ženám, pretože ženy sú zodpovednejšie v, um, v spravovaní finančných prostriedkov. A vidíme, že e, táto, e, táto suma, týchto 16 eur, je naozaj veľká vec a vidíme, že tieto deti chodia do školy a môžu sa rozhodnúť, čo, urobe, čo urobia so svojím životom, vytvárajú si podniky a tak ďalej. Myslím si, že potrebujeme práve toto. Keď e, rozmýšľame o tom, ako má vyzerať stanovisko EÚ k rozvojovým krajinám. Čiže zmil, treba zmeniť e, vaše vnímanie. Myslím si, že komisár Pibalc o tomto hovoril. Myslím si, že by e, súhlasil s tým, e, pretože zrušil financovanie infraštruktúr a e, ak by sme sa správali podľa neho a sústredili na ekonomický rozvoj, toto je naozaj e, stanovisko, ktoré zastávajú mnohí ministri, tak by sme potom vylúčili aj označovanie v sociálnom sektore. Čiže toto je ďalšia eh, výzva pre poslancov, akú rovnováhu mať medzi eh, minianím a teda výdavkami na hrast a eh, ľudský rozvoj. Čiže rada by som hovorila ešte o, e-, rada by som hovorila o ekonomickom rozvoji Eh, najprv teda skús eh, to nejak eh, uzavrieme, túto tému. Ja by som sa chcela ešte vyjadriť k tomu, čo povedala Jackie ohľadom pomoci, um, mimovládok a tak ďalej. Mm, podľa mňa je zásadné, aby sme sem hovorili o, aby sme tu hovorili o záujme. Um, nehovoríme to preto, že to je nejaké milosrdenstvo, ale je to v záujme Afriky. A keď hovoríme o záujme, tak už vlastne to je úplne niečo iné, iný rozhovor. A nejde tu len o rozvoj e, spolupráce, je to aj o um, obchode, ide to o, o pracovnej migrácii a samozrejme je to aj o pomoci e, humanitárnej a tak ďalej. Čiže máme tu rôzne prostriedky, mali by sme ich dať dokopy a chceme dosiahnuť tieto rozvojové ciele. Jedna vec tu už bola povedaná, že ma, mali by sme sa sústrediť na redukciu chudoby. Ja by som v tom uh, nesúhlasila. Ja by som už uh, rada povedala, že teraz, ak by sme to sústredili len na bezpečnosť, tak potom uh, sa dostaneme tam, kde sme boli pretože e, naša výzva je, aby sa to odrazilo aj v praxi, tieto rozvojové ciele a nielen v teórii. A mala by byť e, rovnováha medzi ob, oboma oblastiami. A e, výzva je práve, ako politikou to dosiahneme. Právne, práve v tomto meste, aj v tomto parlamente sa to môže stať na budúci rok, pretože ak vidíte, že to je vo vašom záujme, že investujete do krajín, e, ktoré by mohli, e, ktoré sa nachádzajú za hranicami vlastných národných štátov. Myslím si, že toto je najväčšia výzva. Storm, uh, this... Myslím si, že toto je uh, veľmi dôležitá téma tu v, Bra v Bruseli. Uh, Týka sa to však tém ako stabilita, eh, ale aj klimatické zmeny. Eh, ja v poslednom eh, čase spím nie až tak dobre, teda po, tom, po tej poslednej správe klimatického panelu, pretože tie teploty sa zvýšia o Eh, stupňa. A keďže toto je dôležitá téma, v minulých rokoch sme mali eh, rôzne eh, skupiny, ktoré hovorilo kde sa hovorilo o klíme, ale v klimatické ciele to zjednotili. Myslím si, že by sme sa mali do toho zapojiť čo, rýchlejšie, čo najrychlejšie. A tu je pár myšlienok. Eh, hovorilo sa tu o novej rozvodo, rozvojovej politike a je tu 100-percentné 100% na prítomnosť klimatických problémov v každých eh, projektoch, ktoré, sa, ktoré majú byť zaradené do tohto rozpočtu. Podobné rozhodnutia boli prijaté a je nevyhnutné, aby Európska únia sa uh, nesústredila len na svoju e, politickú e, klimatickú politiku, ale treba, e, netreba povedať, že všetky výdavky majú ísť na boj proti klimatickým zmenám, ale všetky, táto téma musí byť vo všetkých výdavkoch. Ďalšia téma, ktorá sa týka výdavkov a klimatických zmien, Európska únia vynakladá 112 miliard eur E, ročne na to, aby podporovala fosílnu energiu. E, slúbili, že to zrušia, ale to nič sa nestalo, len sa posilní tento problém a to e, vlastne sú prostriedky, ktoré by mohli byť vyložené na iné e, projekty, napríklad nové poľnohospodárstvo. E, ak teda chceme zmeniť beh histórie, to sú vlastne priority, ktoré by som chcel zdôrazniť. Samozrejme, je to prepojené aj s, mm, so znižovaním chudoby, pretože mm, budeme viesť úplne inú konverzáciu. Budeme musieť hovoriť o množstve problémov, keď ak nevyriešime tento problém. You're not missing anything, but somebody... Niekto tam hore sa hlasil slovo. Áno, ďakujem. Volám sa Adolf Glokleš z siete e, udržateľných e, globálnych e, riešení. Sme teda pridružení k OSN. Našim cieľom je inovácia a rozvoj. A čo sa týka tejto diskusie, tak časť sa uchyluje k tradičným vzorcom, ktoré sme videli už pred 5 alebo 10 rokmi. A myslím si, že Anne Brigitte to jasne povedala, že je tu nový, nová povaha celodržateľného rozvoja, urgentnosť a tak ďalej. Musíme túto novú povahu prijať. No a čo mne chýba v tejto diskusii, teda počul som to čiastočne v tom poslednom prejave, a síce, že nehovoríme o nega, negatívnom vplyve na Európu e, globálnych problémov a taktiež, ako môžu celodrateľného rozvoja poznačiť naše vzťahy s USA, s Čínou, s Ruskom, s Japonskom, čo týka e, krajín e, so stredným príjmom alebo s nízkym príjmom obmedziť im finančnú pomoc, to si myslím, že by príliš veľa nevyriešilo. Hello, um, I'm James. Volám sa James Ingram. Som eh, z organizácie, ktorá sa venuje zachovaniu prírody. Chcem hovoriť o klimatických zmenách. Mnohí z vás ste videli graf o cieľoch udržateľného rozvoja, biosféra, sú tam určité teda prvky, ktoré súvisia s cieľmi udržateľného rozvoja. Podľa, pokiaľ nezlepšíme našu biosféru, tak nemôžeme riešiť žiadne iné problémy. Toto by malo byť našou hlavnou prioritou. Myslím si, že pokiaľ budeme riešiť otázku biosféry, tak potom môžeme riešiť aj iné otázky, napríklad e, ekoturizmus, praxi by to znamenalo, že by to ľudí vyviedlo z chudoby a že by to zabezpečilo živobytie, zároveň by to pomohlo životnému prostrediu. Takže to je moja zásadná vec, ktorú som chcela povedať, na to by sme sa mali zameriavať. Keď sa pozriete na to, ak to teraz vyzerá napríklad v Afganistane tento rok, viacej ľudí vyhnala z domov, e, vyhnalo z domov sucho než Taliban a to sa bude len zhoršovať. A myslím si, že áno, pokiaľ to nebudeme riešiť, tak ďalšie otázky, ktoré teraz považujeme za vážne, tak o ďalších 10 rokov už v porovnaní s týmito nebudú až také vážne. Chce sa ešte niekto vyjadriť z pléna? Nie. Teraz budeme hovoriť 5 minút o globalizácii a potom panelisti to môžu zhrnúť a potom prídu závery a potom príde Federica Mogherini a Bill Gates. Takže posledná možnosť sa vyjadriť k otázke globalizácie, nerovnosti, rastu, obchodu. Dobrý deň, ja som stážistka v Európskom parlamente. Chcela by som nadviazať na to, čo tu teraz zaznelo. Možno hovoriť o tom, ako možno by Európska únia mohla byť trochu radikálnejšia, čo sa týka zahraničných vzťahov. Pokiaľ vidíme takéto otázky ako klimatické zmeny a sucho, vidíme, že momentálne sa medzinárodné vzťahy E, kroky skôr zameriavajú na otázky ako Sýria a tak ďalej, kde sú rôzne záujmy, ale nevyrieši sa to tak ľahko. Ale na druhej strane tu máme Jemen, ktorý má obrovský e, humanitárny problém, je to katastrofa. Myslím si, že do toho sa nevklada toľko energie, napriek tomu, že je tam určité utrpenie, ktoré e, súvisí s konfliktom, ktorý tam prebieha, ale aj s klimatickými zmenami. Takže myslím si, že aj na toto by sme sa mali sústredovať. On sa David Binier, som z One Campion. Afrika, ujdeme do roku 2050, dvojnásobné obyvateľstvo v porovnaní e, terajšou situáciou. E, Afrika je mladá, Európa starne, takže myslím si, že by sme mali uvažovať nad partnerstvom ako e, rovnocenný. Mali by sme spolupracovať podľa teda vzájomných záujmov Minulý týždeň sme diskutovali o vzťahu medzi Afrikou a EÚ. Mali sme tam troch bývalých afrických prezidentov. Zaujímalo bolo, že len nikto z nich nepožiadal o peniaze, ale žiadali o um, v podstate preskupenie organizácie moci, možno lepšie zastúpenie eh, Afričanov v rôznych organizáciách, ďalej čo sa týka pravidiel, napríklad VTO a ďalší viacročný finančný rámec nasmeruje 140 miliard eur na boj proti chudobe, mal by sa to zamerať na tie najchudobnejšie krajiny, ale treba uvažovať nad týmito zásadnými otázkami, napríklad čo sa týka bankového tajomstva alebo mm, preskupenia moci, organizácie moci. Nerovnosť a globalizácia spolu veľmi súvisia. A Anne Brigitte napríklad u nás máme mnohé faktory, ktoré spôsobujú túto nerovnosť. Napríklad možno máme tam bohatých mestách alebo nejakých vysokoplatených manažérov, ale napríklad ten región, ktorý tu zastupuje Linda, tak tam chudoba súvisí s tým, že prišla ďalšia industrializácia, mnohé pracovné miesta sa presunuli do Číny, že sa nenašli riešenia pre to, mu hovoríme zabudnuté mesta. Takže nerovnosť nie je len tak nejaký dar od Boha, ale môže to byť spôsobené rôznymi ekonomickými faktormi a s týmto v Európe bojujeme. Neviem, či by Linda si sa ty chcela vyjadriť tomuto, než dám slovo ostatným panelistom. Ako sa postavíme týmto globálnym faktorom spôsobujúcim nerovnosť? Možno by si sa mohla podeliť o svoje skúsenosti Spojeného kráľovstva. Áno, niektoré tieto faktory, ktoré spôsobujú nerovnosť aj v rámci našich členských štátov, ktoré potom formujú aj politický rámec, v ktorom my vytváram legislatívu, migrac, migračný tlak a tak ďalej. Máme aj populistické strany. Niekto hovoril, že ako bude vyzerať tento parlament v máji 2019 a možno tu budú aj politické, populistické strany a niektoré politické síly, nie len tu v parlamente, ale na komisii, pretože členské štáty budú menovať komisárov a politiky budú rôzne. Niektoré členské štátky, ktoré tu boli kritizované, tak budúci rok na jeseň budú taktiež si stanovať svojich komisárov. Takže to je samozrejme iná diskusia, ale Brexit bol možno spôsobený tým, že sa mnohí ľudia cítili ignorovaní. A napríklad pretože im bola znížená podpora, pretože v baníckých mestách v severnom Anglicku neboli dobré pracovné miesta. A ako to súvisí s rozvojovou politikou? Vytvára to politický rámec, na ktorý musia politici reagovať. Aby som bola úprimná, tak naďalej ignorujeme určité problémy, ktoré treba riešiť legislatívne, napríklad čo sa týka bezpečnosti, nevynakladáme dostatok peňazí na migráciu, na bezpečnosť. Frank odišiel, ale e, Norbert bol v Stredoafrickej republike a čo týka ďalej, čo týka pre tejto krajiny, tam v podstate nebola žiadna bezpečnosť, tam sa ani nedá nič investovať, lebo tam v podstate vôbec nie je bezpečná situácia. Takže je treba zistiť, koľko peňazí by sa malo venovať na bezpečnosť, treba byť realistický. My nebudeme mať navýšené európske financovanie, takže bolo nerealistické povedať, dobre, na rozvojovú pomoc vždy budú peniaze a ešte potom bude viacej peniazy na bezpečnosť, ale na to sa členské štáty nikdy nedohodnú, pretože oni musia riešiť situáciu tých dlho ignorovaných vo svojich vlastných krajinách. Takže myslím si, že nadalej ignorujeme mnohé problémy, ktoré budú politici musieť legislatívne riešiť kolegovia budú mať voľby a potom sa ich voliči budú doma pýtať. A oni budú musieť reagovať. Ľudia očakávajú, že sa bude niečo diať a že sa budú nachádzať riešenia, nie je tu len nejaké vyhlásenia, je to to, že musíme robiť legislatívnu prácu a hľadať politické riešenia. Potrebujeme konsenzus v parlamente, na rade, tak aby sa pretavili do reality politické riešenia, ktoré si všetci prajeme. Takže je ťažké k tomu niečo konkrétne povedať možno niekto môžete pozvať Lindu na kávu a ona vám porozpráva, ako to vyzerá v tých banických mestách, kde sa e, tie doly napríklad zavreli, ako to tam vyzeralo. A toto v podstate spôsobuje aj čiastočne ten populizmus, ktorého sme tam svetkom. Máme ešte 15 minút, pokiaľ chceme mať 5 minút, predtým, než prídu naši ďalší hostia. Takže dám slovo panelistom. Najprv Natálii, posledný bude Charles. Tá hlavná otázka, alebo tie boli dve. Čo sa musí zmeniť v rámci rozvojovej politiky a čo musí Európa robiť? A jedna vec, ktorú som zistil v tejto diskusii, je, že Brusel je veľmi ľahké sklznúť do technokratickej diskusie o viacročnom finančnom rámci. Mali by sa tam vyhradiť konkrétne zdroje alebo nie, mal by tam byť nejaký nástroj, mali by sme tam e, zapracovať e, napríklad e, rozvojový fond alebo nie. Toto sú v podstate sekundárne otázky, pretože hlavné problémy sú to tie veci, o ktorých sme tu hovorili. Môže mať feministické politiky. Čo s ľudskými právami? Potrebujeme pomoc, alebo ju nepotrebujeme, pretože to by bola príliš veľká e, charita, ako keby. Čo môžeme robiť proti výzve globalizácie, proti klimatickým zmenám? No 6 mesiacov sa nám blížia voľby a ja si myslím, že Každá politická skupina by mala mať svoje volebné vyhlásenie ohľadom e, oblasti rozvoja. Myslím si, že treba v tých šestich mesiacoch e, pokročiť a niečo urobiť. Takže, hostia naši, povedzte nám, ako e, to pozitívne zargumentovať. Takže, rozhodne to nejak nezjednodušujte a neobmedzujte čo sa týka rozvoja. Po druhé, investujte viac, len nepresúvajte finančné prostriedky. Ako už som povedala, toto sú dosť komplikované veci. Ďalej, nielen hovorte o spoločnom postupe. Keď hovoríme o práci a spolupráci medzi členskými štátmi a inštitúciami, a medzi rôznymi politickými sektormi, tak bol tam určitý úspech. Možno niektorí by povedali, že e, čo sa týka bezpečnosti a rozvoja, tak tá bola až príliš veľa úspechu, ale je treba robiť viac ešte aj v oblasti e, klimatických zmien a tak ďalej. No a čo je najdôležitejšie, to je niečo, čo sme dnes skoro vôbec nehovorili, okrem Simona e, v tvojom úvode, a to je multilateralizmus. Nemôžeme to my ako Európania urobiť sami, ale my ako Európania sme pravdepodobne tí, ktorí sú v najsilnejšej pozícii v rámci multilateralizmu. Musíme sa naučiť, ako brániť multilateralizmus. Musíme to robiť tak, že budeme pracovať s podobne naladenými, spriateľnými krajinami, ale ktoré sú tieto podobne zmyšľajúce krajiny, to sa stále mení. Čo sa týka cieľodržateľného rozvoja, tak by sme mali vytvoriť takú koalíciu podobne zmyšľajúcich krajín. No a možno niekto, kto bol kedysi našim priateľom, sa stane protivníkom aj čo sa týka cieľov držiteľného rozvoja. Ďakujem, budem veľmi prísny, čo sa týka času. Máme ešte 11 minút, takže každý dostane 2 minú- minúty. Poviem tri veci rýchlo. Takže poprvé, robte to, čo bude fungovať. Musíme vychádzať vždy z dôkazov, lebo musíme preukázať verejnosti, že peniaze fungujú a musíme to dokázať aj našim partnerom, že naše investície budú účinné. No a zo štatistík, štatistík vieme, že globálna redukcia chudoby môže uspieť. Nevieme, či môžeme investovať do toho, aby ľudia nemigrovali. To nevieme, či môže fungovať. Takže mali by sme robiť to, čo vieme, že bude fungovať. Po druhé, riskovať pokiaľ nebudete prioritizovať, tak nebudete mať žiadne priority. Musíte si typnúť a musíte niečo aj riskovať. No a čo sa týka globálneho prechodu od špinavej k čistej energii, tak tam Európa musí byť aktívna, to bude dar pre budúcu generáciu, ale je treba aj riskovať a je treba zosúľadiť naše investície, pretože pokiaľ všetko rozdelíme do malých obálok, tak potom veľa ľudí bude robiť málo vecí a k ničomu to nepovedie. No a tretia vec, ktorá tu dnes zaznevala často, bola pridržiavate sa svojich hodnôt. Teraz by sme nemali ustupovať od našich európskych hodnôt, lebo tie urobili Európu alebo USA silnými a preto sme lídrami vo svete. A to neznamená, že by sme mali karhať ostatných, ale mali by sme sledovať svoje základné hodnoty aj čo sa týka našich spolupracujúcich krajín. Ďakujem, chcem k tomu ešte tiež niečo pridať. Takže, čo môžeme robiť ináč? Môžeme začať tým, komu to všetko môže poslúžiť. Cieľ udržateľného rozvoja majú poslúžiť ľudstvu, takže ľudia by mali byť jadrom našej agendy. a My vieme zo skúsenosti z 50 rokov, o rozvojovej spolupráce, že pokiaľ vestujeme do žien a dievčat, tak to bude v prospech všetkých. A čo sa týka multilateralizmu, mali by sme vytvoriť priestor pre partnerstvo. Teraz je to v podstate taká jednostranná konverzácia medzi európskymi inštitúciami a vládami a je tam veľmi malo priestoru pre hlas občanskej spoločnosti a nie len nejakej redukovanej občanskej spoločnosti, ale v podstate všetkých ľudí na svete, ktorí sa potrebujú vyjadriť. Vidím ich tu dnes dosť. Bolo by dobre, keby sme ich vždy prizvali eh, k našim rozhovorom. Ďakujem. Takže k tomu, čo tu zaznelo, by som chcela povedať toľko, že s vami súhlasím a možno nastal čas, aby sme sa zamerali na zosúladenie našich priorít s našimi partnermi na účenejšie zosúladenie a mali by sme navrhnúť aj protipriority, ktoré by potom zapadali do miestnych priority, priorít, tak aby to pomohlo rôznym politickým procesom. Po druhé, myslím si, že nevedujeme dostatočnú pozornosť rôznym makroekonomickým politikám, ktoré sú dôležité aby sa mm, riešili rôzne kľúčové problémy súvisiace s cieľom udržateľného rozvoja a predpokladá sa, že vieme, ako potrebujeme, aké potrebujeme ekonomiky e, vo svete, ale bohužiaľ, čo sa týka mm, tých problémov, tak tie sa často nevyriešia, takže sa bude nezmyselne, často až brutálne šetriť a my musíme presvedčiť investorov, že je bezpečné investovať v Afrike, je treba investovať do potravinovej bezpečnosti, do vzdelávania. Ale sú tu určité peniaze, ktoré potom sa stratia, pretože je tam veľká korupcia a potom vlády nemyslia na rozvoj, ale len v podstate sa oháňajú makroekonomickými ukazovateľmi. Ďakujem, dve minúty na záver. Si, uh... Eh. Áno, ďakujem. Myslím si, že uh, ten náš manifest, uh, ktorý by sme si mali udržať v hlave až do ďalších volieb, je ten, že uh, tieto voľby sú charakteristické dvoma stranami. Jedna Jeden typ strán hľadajú len problémy, druhý typ strán, tí hľadajú riešenia. A tí, čo hľadajú riešenia, pracujú dlhodobo. Uh, ich práca eh, je nevnímaná pozitívne. Treba najlepšie argumenty, aby to verejná mienka prijala. Po druhé, Európa musí dodržiavať svoje záväzky. My nemôžeme eh, slúbiť, že nejaké percento svojich verejných výdavkov dáme na rozvoj. Musíme to skrátka realizovať. A okrem toho, e, cieľ udržateľného rozvoja sú usmernenia, treba ich naplňovať a každá krajina musí mať svoju stratégiu, aby ich realizovala. A Európa v prvom rade pretože máme len 12 rokov na to, aby sme tieto ciele realizovali. A to musí byť dokonalé. E, spomenulo sa tu, že sme nehovorili o multilateralizme, ale tá referencia multilateralizmu je strašne dôležitá. Európa v súčasnom kontexte, e, kde sa vlastne Mm, kde vlastne mm, prezident USA vypoveda všetky tieto zmluvy, treba to znázorňovať. Všetci, ktorí chcú vidieť takú politiku, ktorá bude založená na práve a nie na práve sily, tak e, sa musia inšpirovať Európou, pretože máme obrovskú zodpovednosť v tejto oblasti. Po štvrté, a myslím si, že to vyplýva zo všetkých otázok, ktoré e, tu zazneli. E, musíme pracovať na koherentnosti politik. Dám vám príklad nekoherentnosti. Európsky parlament odhlasoval moju správu, v ktorej som navrhol, aby sme mali arbitrážnu inštanciu, keď dve ministerstva alebo dve oddelenia komisie e, sú v konflikte Veď to má predseda komisie eh, rozriešiť, eh, lebo na schôdzach týchto dvoch oddelení sa nič nevyrieši, alebo potom sú tam nejaké dohody alebo diskusie, ktoré potom nevedú naozaj k ničomu. A musíme eh, sa správať troška radikálnejšie a naplánovať jasné pravidlá. Viem, že to bude jas, že to bude ťažké. Môžeme byť skeptickí, ale napriek tomu musíme byť aktívni. Takže teraz poďakujem našim panelistom, riaditeľom a Linda vás vyprevadí. Myslím si, že sme popísali dobre situáciu. Máme tu teraz združenie, ktoré združuje mnohých vedeckých pracovníkov, aj asociácií, že treb, povedali sme, že treba riešiť e, otázku konfliktov, základných ľudských práv, e, globalizáciu a tak ďalej. O tomto sme dnes hovorili. Ešte nás čaká 6 mesiacov do volieb. A my nemôžeme hovoriť len o technických úpravách nástrojov. A Dve otázky pre vás. Zdvihnite ruku, pokiaľ súhlasíte s návrhom, že musíme mať diskusiu ohľadom eh, medzinárodného rozvoja v nadchádzajúcich 6 mesiacoch. Pokiaľ nesúhlasíte, zdvihnite ruku. Ďakujem. Myslím si, že to bolo dobré. A posledná otázka. Európska skupina think tankov a výbor pre rozvoj Európskeho parlamentu spolu už dobre spolupracovali. Ďalšia otázka. Pripojte sa k nám, zvinte ruku, pokiaľ áno. Dobre, je vás dosť, takže nebudeme sa zvyšku už pýtať. Chcem všetkým prítomným poďakovať za túto dynamickú diskusiu. Určite je o čom diskutovať. Ďakujem za vaše vyjadrenia. Ďakujem vašim expertom z nášho panelu. Um, Naši hostia by sa mali dostaviť už o 7 minút. Nájdem, na, začne presne na čas. Pokiaľ si chcete natiahnuť nohy, tak to urobte teraz. O 4. sa sem vráte. se non mi lembrar no lugar, é? Τώρα ξέρεις, then we, then we go on a bit. Uh, just to let you know that, that uh, by sme vám radi dali vedieť, že pani Mogherini aj Bill Gates sa troška omeškajú o niekoľko minút, ale mali by tu byť v priebehu nastávajúcich 5 až 7 minút.

Um, Dobré odpoludne všetkým prajem. Vítam eh, medzi nami pána Gejca aj Frederiku Mogherini a vidím, že je tu obrovský záujem o túto diskusiu. Srdečne vás všetkých vítam. Pre všetkým vítam pána Billa Gatesa v Európskom parlamente a vítam medzi nami opäť aj Federico Mogherini. Dnes budeme hovoriť o budúcnosti rozvojovej politiky. Keďže tu máme aj poslancov Európskeho parlamentu, našich zákonodavcov, čiže oni aj s ministrami čo skoro budú pracovať na návrhu nového rámca, ktorý sa bude týkať novej rozvojovej politiky EÚ. A určite vrejme komisie bude mať e, v tomto zmysle veľké slovo aj pani Mogherini. Vítam tu aj svojich kolegov z Výboru pre rozvoj Európskeho parlamentu a teším sa na vaše vyjadrenia. A teraz odovdávam slovo pánovi Maxwellovi, ktorý bude moderovať. Ďakujem veľmi pekne e, Výboru pre rozvoj Európskeho parlamentu. Ďakujem za to, že ste hostiteľmi nášho e, stretnutia a v paneli budú traja veľmi známi známe osobnosti Federica Mogherini, Bill Gates a A je nám ozaj veľmi ľúto, že váš priateľ Allen zosnul. A to som chcel len povedať. A ešte treťou účastníckou je pani Šolc, ktorá bude tiež prítomná v paneli. Takže pred vašim eh, príchodom sme došli asi k dvom významným záverom. Je tu fakt, že o niekoľko mesiacov nás čakajú v Európskom parlamente významné voľby a musíme e, sa zomknúť, aby sme obhájili potrebu rozvoja a určite je to e, veľmi aktuálna téma. A po druhé, musíme sa zamýšľať nad rozvojom a vývojom vo svete a vieme, v akých podmienkach e, mnoho ľudí vo svete žije, vo veľmi ťažkých podmienkach e, sociálnych, ale niekedy aj bezpečnostných, ale aj klimatických. Takže budeme hovoriť o spôsoboch hlbokej štruktúrálnej zmeny, alebo takýchto zmien. A okrem toho sú tu aj nové témy v oblasti vývoja a došli sme k záveru, že v Európe nemôžeme otázky rozvoja brať len ako technokraticky, aký je treba rozdiel medzi tým a oným regiónom, ale v nastavujúcich mesiacoch sa budeme venovať práve otázkam rozvoja v širšom zábere a v rámci e, našej organizácie e TTG pracuje asi 350 významných výskumníkov, ktorí sa venujú vývoju. A vítam teda pri tejto príležitosti pani Mogherini, pána Bela Gatesa a aj pani Imu Scholz. A najprv dáme slovo pani Mogherini, pánovi Gatesovi a potom bude nasledovať pani Ima Scholz. A na konci tohoto zasadnutia, keď e, nás opustí aj pani Mogherini, tak ešte prehovoria k nám pán James Mackey, Sebastian Trejer a Frank Engel, jeden zo spravodajcov výboru DV. Takže poprosím pani Mogherini, nech sa páči, máte slovo. <laughs> No, neviem, či vás tým nejak zabavím. Um, pokúsim sa, ale uh, naj, uh, chcem vám najprv povedať, že nikdy žiadna sála v parlamente nebola taká plná. Toto je naozaj premiéra. A uh, myslím si, že aj desatina uh, tejto, tohto počtu na Štrasbu- v Štrasburgu počas plenárky by bolo fajn. Takže som rada, že toľky z parlamentu uh, prišli. Myslím si, že toto je naozaj veľká téma a poukazuje na to, že musíme pokračovať v našej práci na uh, Eh, rozvojovej téme. Takže na začiatok len toľko. Ale eh, asi by som sa na, prv začala zaoberať tými prioritami. Eh, chcem vám poďakovať nie len za túto možnosť, že tu môžem prehovoriť. Som teda v sále Alči de Gasperi, to je pre mňa naozaj sná posta, ale aj to, že sa tu hovorí o inovácii a rozvoji, pretože toto môže byť naozajstným kľúčom pre e, budúcnosť, čiže investície a rozvoj. Mm, na začiatok niekoľko čísel. čísiel. E, minulý rok Európska únia investovala viac do e, spolupráce rozvojovej ako e, zvyšok sveta a to je vlastne viac ako 50 oficiálnej rozvojovej pomoci. Takže ak to prepočítame, je to fakt, že do Afriky sa dostane ročne 20 miliard eur a to sú granty a nie požičky, takže nebude to zaťaž pre budúce generácie my by sme naozaj mali vedieť, aký je ten rozmer tých prostriedkov, ktoré do toho vkladáme. Myslíme si, že to je v našom záujme. Tu nejde len o peniaze, ako si uh, možno mnohí myslia. A nie je to ani e, nejaké milosrdenstvo. nerobíme to len preto, že sme milí ľudia, dobrí ľudia, ale sú to investície. My investujeme investujeme do vlastnej stability, do vlastnej bezpečnosti. Zároveň chcem povedať, že sú tu aj výzvy. A e, vlastne najlepším spôsobom, ako ochraňovať túto myšlienku rozvoja spolupráce je, že bude efektívnejšia ako v súčasnosti. Vidíme, že svet sa rýchlo mení a nemôžeme to robiť tak, ako sa to vždy robilo. Samozrejme, musíme to robiť, ale e, musíme e, mať na zreteľ našu zodpovednosť. My v Európskej únii rozmýšľame, ako viesť e, spoluprácu v oblasti rozvoja a máme tzv. E, kompas e, na toto a viete, že spolupráca s OSN je pre nás tou riadiacou líniou, keď hovoríme o rozvojovej pomoci. Musíme zmeniť spôsob, akom to robíme ako EÚ. Často to robíme tak, že ukazujeme prstom na iných a hovoríme, ako to robíme my, ale e, my sme sa dohodli na to, že budeme mať európsky konsenzus na základe agendy 2030 a všetky členské štáty a všetky inštitúcie EÚ budú koordinovať svoje činnosti e, v teréne. Môže to byť ľahké, ale tí, ktorí poznáte európske inštitúcie a členské štáty, môže to byť aj obrovská výzva. Ak si spomenieme na tie čísla, tak e, investujeme do e, rozvoja viac ako e, ostatní a mm, ten dopad je naozaj zásadný a musíme mať spoločné programovanie. Týmto som naozaj posadnutá musíme e, zvýšiť e, harmonizáciu našich e, programov, ale musíme posilniť aj spoluprácu v bezpečnosti. Ak to budeme koordinovať ako Európske inštitúcie členské štáty, tak toto je, to bude naozaj veľká zmena. Ehm, my eh, to meníme aj mm, v tom spôsobe, ako eh, spolupracujeme. Najprv spolupráca s OSN a potom partnerstvo s ostatnými regionálnymi organizáciami. A po tretie, dohodli sme sa na prioritách s lokálnymi partnermi. A toto by malo byť samozrejme, ale nedialo sa to vždy tak. My eh, sa pokúšame vlastne mm, posunúť e, od toho tradičného vzťahu donorov a príjimateľov k ozajstnému partnerstvu. A nakoniec e, e, nadvezujeme spoluprácu so súkromným sektorom, ten je naozaj podstatný. Čiže ako to vyzerá? Najprv partnerstvo. To, ten najlepší systém je ten, že bude efektívnejší tento systém. Generálne zhromaždenie pred niekoľkými týždňami súhlasilo, že sa zmodernizuje partnerstvo e, s OSN e, a snažíme sa e, uistiť, keď začneme s novým programom ako EÚ, nebudeme duplikovať prácu OSN a niektorých agentúr OSN, ale posilníme E, ich akcie s našimi zdrojmi. Tak sme sa dohodli, že naši ľudia sa v teréne e, budú koordinovať, sa navzájom budú koordinovať a budú pracovať s miestnymi e, vládami. Po druhé, regionálne organizácie. Jedna z najinovatívnejších iniciatív, ktoré sme podnikli, OSN, Africká únia, EÚ, to sú naši partnery, my sme si uvedomili, že keď preukážeme náš záujem, tak racionálny spôsob je, že spojíme naše sily a nadviažeme e, partnerstvo v tom, aby sme e, migráciu riešili spolu. A e, teraz sa to posúva k ďalším sektorom ako rozvoj a bezpečnosť potenciál spoločnej práce s Africkou úniou je naozaj obrovský. Myslím si, že toto je cesta do budúcnosti. Videla som, že sa postoje menia v Afrike aj v Európe. Naši africkí partnery e, oceňujú našu prácu v oblasti humanitárnej pomoci, ale žiadajú a, sú, a chcú investície, pracovné miesta partnerstva mm, na základe politického dialogu a my, Európania, sme si konečne uvedomili, že my e, nemôžeme im nejak poreukazovať milosrdenstvo alebo teda dávať takú nejakú mimovládnu pomoc, ale spoločné projekty. A ja som pred 4 rokmi e, tu mala hearing, vypočutie v tejto e, sále, ešte predtým, než som stala výskou zástupkyňou a e, keď som spomenula Afriku um, um, ako kľúčovú prioritu pre budúce roky, ľudia sa na mňa pozerali skepticky a hovorili, že uh, vo všetkých tých geopolitických uh, situáciách, viete, Afrika to je rozvojová záležitosť. A teraz uh, rada by som sa na to rada by som to povedala možno trošku tak cynicky, vďaka imigračnej kríze Afrika je najlepším územím pre investície. Takže my vieme, že ďalší, mnoho medzinárodných aktérov chce investovať do Afriky a niektorí aktéry vidia uh, investície v Afrike, aby rozšírili svoje, svoj vplyv alebo využili miestne zdroje. Pre nás, eh, Afričanov, investície znamená, že posilníme africkú spoločnosť. Ide tu najmä o mladých ľudí, eh, ži, ži, ženy, ide o investície do rastu, právneho štátu, dobrej správy štátu a ľudských práv. E, pre nás investície znamenajú to, že sa diverzifikujú um, miestne ekonomiky a že pozvihneme štandardy, či už environmentálne, uh, alebo štandardy v oblasti ľudských práv a investovanie, aby mier pretrvával, pretože bez toho, že spoločnosť, e, daná spoločnosť sa o to zasadí, zasadí tak to skrátka nebude. Čiže um, my sa snažíme riadiť uh, trv, cieľmi trvalo udržateľného rozvoja. Potom v teréne máme teda um, globálny kompas, ktorý riadi naše akcie už teraz eh, skoro 95 spolupráce v oblasti rozvoja z EÚ eh, eh, súhlasí s jednotlivými prioritami, ktoré stanovili naše partnerské krajiny. A chceme, aby do rozpočtu EÚ boli stimuly pre podporovanie spolupráce. Každá, každá spolupráca sa musí dohovárať medzi partnermi. A čo sa týka rozpočtu, my sme navrhli, ktorý e, je o 30 vyšší ako predchádzajúci e, rozpočet a leviu časť má práve Afrika. Čiže 30 viac e, v časoch Brexitu, to je naozaj revolúcia. To nie je len pokrok, to je revolúcia. A tento návrh ide do parlamentu aj do rady Eh, samozrejme máte čas, ale prosím vás, rozhodnite sa. Toto je návrh, ktorý predkladáme eh, my. Eh, samozrejme, my to podporíme a myslím si, že k tomu prehovorí aj pán Bill Gates. Ale toto je naozaj najinteligentnejšia investícia, ktorú môžeme my urobiť. A len EU spôsobuje, že sa veci menia Viete, 20 miliard eur len pre Afriku, to e, je naozaj obrovská suma. A potom, ako meníme našu spoluprácu so súkromným sektorom. E, verejné zdroje nikdy nebudú dostačovať na to, aby sa zrealizovali cieľe udržateľného rozvoja. Preto m, hm, skúmame nové spôsoby, ako podporovať súkromných investorov, aby práve k týmto cieľom prispeli. Dávam dva príklady. Poprvé, náš externý investičný plán pre Afriku, ale aj pre súdske krajiny. Ide o to, aby súkromné investície prišli do regionov a do tých najohrozenejších, naj, najkrehkejších kvôli bezpečnosti, byrokracie a tak ďalej. ale aj preto, lebo v niektorých eh, krajinách eh, členské štáty nemajú veľvyslanectva a my ako EÚ máme veľvyslanectva všade. Čiže my môžeme pracovať v Afrike, aby sme uľahčili prítomnosť súkromného sektoru, ak to je dôlež, ak to je potrebné. Ale ide o to, aby tieto súkromné investície dosiahli, pomohli dosiahnuť eh, tieto ciele. Eh, čiže my zoskupujeme aj naše peniaze na to, aby sme zaručili bezpečnosť investícií. Eh, ide o to, aby sme mobilizovali 44 miliard eh, eur v investíciách do roku 2020. No a potom takisto rozvíjame ehm, partnerstva s technologickými podnikmi. Ehm, toto partnerstvo sa volá Global Tech Panel a Jeden z prvých projektov mm, ide o to, aby eh, napríklad mládež v Tunise mala eh, numerické digitálne kompetencie a zručnosti. Eh, takže toto naše úsilie by nebolo dosiahnuté bez súkromného a verejného sektora. A chceme pomôcť tuniskej mládeži, aby sa tento cieľ dosiahol v ďalších rokoch. Toto sú teda e, ciele, máme pred nami obrovské možnosti a e, na záver by som povedala len to, že niekedy v Európe si neuvedomujeme náš potenciál, ale hlavne e, našu zodpovednosť. My vidíme mnoho problémov, len samé limity a hranice, ale ja e, vidím Európu cez oči našich partnerov a vidím, e, akú moc máme a akú zodpovednosť máme. Takže e, počítam s tým, s toto sálou plnou ľudí, členmi parlamentu, ale aj s ľuďmi, ktorí nepracujú v inštitúciách, aby naozaj čo najlepšie využili svoje možnosti a takisto, aby ukázali ten príklad a investovali správne e, do e, rozvoja v nasledujúcich rokoch. Ďakujem. Uh, Rád by som ešte položil otázku, prvne než odozdám slovo uh, Billovi Gatesovi, ale poprosím radšej, by to lepšie, keď si viete poznámky. No, presvedčili ste ma. A myslím, že ste presvedčili aj všetkých tu prítomných a je ozaj veľmi cenné, keď je niekto e, tak, e, má taký jasný cieľ a je taký inšpirujúci. Niekedy sa hovorí, že ten svet tam vonku je tvrdý, ťažký, krutý a ťažké je presadiť zdravé názory. Čo si myslíte o hlavných rizikách? rizikách? Prečím by sme sa mali chrániť? aj v súvislosti s tým, čo nás čaká na budúce leto. Možno by som eh, hovorila politicky nekorektne. Ja poviem veci na rovinu. Eh, migračná kríza je možnosťou pre eh, spoluprácu v oblasti investíciách. Ehm, viete, to je iba sústredenie sa na niečo iné. Nezabúdajme na to nezabúdajme sa na to, aká situácia bola pred dvoma, troma, štyrmi rokmi. Každý v Európe Uh, bol v panike, keď videl tie stovky, statice migrantov. A uh, je potrebné investovať práve do tých koreňov imigrácie, do tých dôvodov, čiže eh, pandémie, klimatické zmeny, konflikty, krízy, ekonomika a to všetko vyžaduje dlhodobé investície. Dnes e, osa stredozemná e, cesta, cesta za stredozemné dvore uzatvorila, alebo e, prechody sa znižili 85 mm, Nemyslíme si, že to takto zostane keď e, budete investovať menej, tak situácia bude rovnaká ako pred 4 rokmi. Ehm, čiže e, viete, ja súhlasím s tými dôvodmi e, ľudského rozvoja, ale pre ten zlý svet von je lepšie, ak to takto povieme, musíme investovať do bezpečnosti EÚ a aj do bezpečnosti ostatného sveta, Čiže toto je najlepší spôsob, ako mať bezpečný prostredie na život. Možno, že e, ľudia budú radi hovoriť aj o legálnych cestách do Európy. A potom e, otázka e, sila inšpirujúcich príbehov a ako potom vyzerajú konkrétne príbehy ľudí v teréne Možno, že k tomu chcete niečo povedať? Ďakujem za pozvanie. Je to úžasná schôdza a vidím, že aj účasť je obrovská. V plnej miere súhlasím s tým, čo povedala pani Mogherini. Európa možno nedocenuje význam toho, čo robí a svoje líderstvo. Je to obrovské a významné. O niekoľko mesiacov rozhodnete, či sa tá pomoc e, zvýši aj z hľadiska viatočného finančného rámca. A pokiaľ ide o nás, z hľadiska sociálnej inklúzie a rozvoja. Takže ako my nazeráme na rozvojové krajiny? No, pri prvom zasadnutí Európskeho parlamentu v roku 1958 som mal 3 roky to bol tiež významný rok, kedy v tom čase e, došlo k obrovskému hladomoru v Číne a priemerná dĺžka života vtedy klesla temer o rok. Teraz už život Číne je oveľa lepší. Celkovo priemer, e, priemerná dĺžka života je tam 77 rokov čo je dokonca lepšie než svetový priemer, ale 1% obyvateľov Číny žije v extrémnej chudobe. A samozrejme nie je to jediná krajina, ktorá zaznamenala e, pokrok za posledných 60 rokov. A môžeme povedať, že e, tu boli ozaj veľké percentá z hľadiska e, rozdielu Napríklad v 58. viac než polovica ľudí žila v veľkej chudobe, dnes je to len 10 Rád spomínam jednu e, štatistiku a tá sa týka detí, ktoré sa dožijú veku 5 rokov. A práve toto je významný znak toho, ako spoločnosť napreduje. V roku 1990 zomieralo 11 miliónov detí. V Lani to číslo bolo 5 miliónov, Takže vidíme tu veľký rozdiel a s týmto určite súvisí rozvoj vedy, ale aj štedrosť darcov. Takže je to úžasné sledovať. Je tu ale vzájomná prepojenosť medzi pokrokom vo svete a tou štedrosťou v oblasti rozvoja. A ako bolo povedané, Európska únia predstavuje 22 globálnej ekonomiky a pritom na úroveň z hľadiska darovania je to až 57 globálnej pomoci. Takže Európska únia predstavuje vlastne štvrtého najväčšieho darcu vo svete, celkovo e, napríklad v Lani, takto investovala 16,5 miliardy eur. Tieto peniaze sú ozaj veľmi dobre využité a keď si zoberieme percento ekonomiky daného štátu, tak môžem povedať, že Spojené štáty ani zďaleka nie sú také štedré ako Európska únia. A tým, že e, existuje ten duch darcovstva, je to veľmi cenné a je to vec, kritického významu, aby sme zachovali konsenzus. A u nás v USA kongres teda našťastie ešte má to posledné slovo po tom, čo exekutíva príjma nejaké rozhodnutia. Takže je dôležité sledovať, ako sa peniaze využívajú priamo v praxi a veľa záleží od tej kvality využitia predovšetkým teda v oblasti zdravotnej, na tú sa sústreďujem ja. A vznikla globálna aliancia pre oblasť vakcín a práve tam e, sa robí obrovský pokrok. Tam sa napríklad vakcíny poskytujú deťom, ktoré sú pre všetkým z chudobného prostredia. A, a napríklad takto sa podarilo odstrániť e, zápal plúc v mnohých krajinách. A ďalším významným krokom je odstraňovanie obrny. V roku 1988 bolo 350 tisíc nových prípadov obrny zaznamenaných a, a v Lani to bolo 22 tisíc a v niektorých krajinách dokonca e, sa postúpilo tak veľmi ďaleko, že je to blízke nule. A celkovo môžeme povedať, že zatiaľ vďaka týmto krokom sa podarilo zachrániť 27 miliónov životov. Samozrejme, stále ešte priestor pre zlepšenie. Musíme sa snažiť znižovať mieru biedy a bojovať proti chorobám vo svete kam sa budeme uberať v budúcnosti. Podarí sa nám zachovať tento pokrok, že teda budeme znižovať chudobu a bojovať proti chorobám. Ja som optimista, pretože ľudia, ak si zachovajú svoju štedrosť, je tu šanca. Samozrejme je to aj veľká výzva. A prečo je to výzva? No už práve demografické aspekty e, na to poukazujú. Tu vidíme, že celkovo vo svete dochádza momentálne ku 141, teda miliónom e, pôrodom ročne, ale chcem práve poukázať na toto, hovorím pre v oblasti subsaharskej Afriky. Momentálne 25 všetkých narodení sa deje tam a do konca tohto staročia polovica narodených detí bude práve v tejto oblasti. A vidíme, že celkovo e, Afrika zaznamená v tomto veľký nárast oproti celkovému globálnemu trendu. Znamená to, že v roku 2050 90 e, ľudí, ktorí budú žiť v extrémnej biede, títo ľudia budú žiť práve v subsahárskej Afrike. A teda v tomto zmysle E, to bude znamenať e, veľkú záťaž a bude si to vyžadovať veľké a významné kroky. Čiže najviac to bude týkať e, Nigérie a Demokratickej republiky Kongo, kde do roku 2050 bude žiť 40 tých extrémne chudobných ľudí. A celkovo teda tieto dve krajiny budú mať dohromady temer 600 miliónov ľudí. Preto si myslím, že treba sa sústredovať na zdravie a vzdelávanie mladej generácie. Treba sa proste sústredovať na inovácie a vytváranie pracovných miest. Ale otázka je, či sa dokážu aj títo poučiť z Číny, z Indie a investovať do ľudského kapitálu. Tu teda vidíme, podobné a rôzne scenáre ohľadne toho, ako to môže fungovať v Afrike. Ale aký bude výsledok, sa zhruba dá predpokladať. Ak teda budeme silní, tak e, si myslím, že sa nám podarí v Afrike vybudovať silné ekonomiky. A ak sa nám nepodarí patrične investície zabezpečiť, tak určite E, nastane ústup od pokroku, ktorý momentálne e, prebieha. Myslím, že je potrebné pokračovať v tom štedrom prístupe a investovať do tých správnych oblastí. Hovorím sa tu dosť o inovácii a nakoniec e, som prišiel z konferencie e, z Berlína, kde sa práve o tomto veľa hovorilo. Hovorilo sa o nových liekoch, o nových vakcínach. A napríklad e, vakcína proti tuberkulóze vedie k tomu, že podstatne sa znižuje pocit, počet úmrtí. A toto je veľmi slubný vývoj. Pokiaľ ide o tuberkulózu, tam naozaj prichádzajú produkty, inovácie a napríklad e, sú to aj nové vakcíny mRNA napríklad. Tieto e, sú veľmi progresívnym e, príkladom vývoja v oblasti biotechnológií. Takže je tu ozaj dobrá perspektíva a preto sa zameriavame z hľadiska rozpočtového aj na toto. Samozrejme, sledujeme pozorne aj výskum a myslím, že práve toto nám pomôže vytvoriť nástroje, aby sme dokázali poskytnúť treba spolnospodárom kvalitnejšie osiva, aby e, boli odolnejšie proti klimatickým zmenám a tak ďalej. Proste aj toto sú cesty inovácií. Klimatické zmeny predstavujú veľkú výzvu a ide o to, aby sa zabránilo emisiám skleníkových plynov a v tomto zmysle inovácie zohrávajú tiež významnú úlohu. A Stáva sa, že niekedy teda tí polnospodári sa dostanú situ- do situácie, že za 5 rokov nemajú poriadnu úrodu. Takže vaše líderstvo mi práve dáva e, tú vieru, že môžem cestovať aj do iných e, kútov sveta, aj do Spojených štátov a hlásať, e, že naozaj váš postoj je veľmi vzácný a hodný úcty a ocenenia. Ďakujem. Je to pekné, keď niekto príde k vám domov a pochváli vás. Ďakujem veľmi pekne za tieto vyjadrenia pánu Giecovi. Prvá kapitola Vaš, vašich dejín, pán Gates, to sa týka práve otázky e, svetovej počulej techniky. A, takže Aké zmeny predpokladáte v súvislosti s vývojom ekonomiky? Tiež tu prídu také prevratné zmeny, ako to ste spôsobili vy vtedy? No, ľudia samozrejme sú zodpovední za klimatické zmeny. A určite ľudia sú proste takí, ktorí viac alebo menej trpeli klimatickými zmenami doteraz, ale e, nie každý, každého to postihuje rovnakou mierou, ale určite tí chudobní v rovníkovej oblasti, hlavne v Afrike, sú tí, ktorí sú postihnutí úplne e, závažne. Takže potrebujeme sa vynasnažiť a dospieť k určitej spravodlivosti v novom regióne. Takže niekto povie, že solárna, solárna energia je lacná, ale ani toto samo o sebe nepomáha, pretože potrebujeme spolahlivú energiu, potrebujeme takú, e, ktorá bude slúžiť e, na využitie v doprave, čiže autobusy, auta a tak ďalej. Potrebujeme e, riešiť aj otázku výroby treba cementu, ale aj polnospodárských produktov, aj hnojiv a tak ďalej. Takže už som sa vyjadril, keď som hovoril e, s komisiou ohľadne energetiky, v tom zmysle, že by bolo dobre nasmerovať aj inovátorov v Európe e, týmto smerom. Takže určite keď e, sa e, uplatní scenár ohľadne 1,5 stupňa alebo 2 stupňového oteplenia atmosféry, aj tak budeme trpieť. Čiže e, bude sa to týkať aj prispôsobovania sa týmto klimatickým zmenám a určite bude treba vyvinúť veľké úsilie aj pre oblasť zdravotníctva. Bude treba... Proste nestačí vyrábať solárne panely. Dobre, tie to samotné ten problém nevyriešia. Povedzme úsporia 2% emisí, ale to ostatné, napríklad v krajinách, kde ten príjem obyvateľstva je na tej strednej úrovni, India, Čína, práve tam sa musí prijať tie správne kroky. Vidím tu dva problémy, ktoré si vyžadujú globálne riešenia antické zmeny a tam naozaj treba spolupracovať a treba zabrániť pandémii. Treba z chrípka, aby sa príliš nerozšilila na úrovni pandémie. Takže je to niečo ako protipol kooperácii. Ja si myslím, že práve treba riešiť tie najdôležitejšie otázky dňa. Áno, u nás sa hovorilo tiež o baníkoch, v uholných baniach o ich postoji. A samozrejme, keď došli zmeny, aj oni sa museli adaptovať na niečo iné. Takže, robili ste si poznámky? Teraz máme, ak sa nemýlim, 40 minút. Takže tu sú pravidlá. Predstavte sa, máte 90 sekúnd na vyjadrenie a takže potom e, dáme priestor e, na odpovede. Takže nech sa páči. Nech sa páči, máte 90 sekúnd. Alebo menej. Ja som Arne Líc, som člen sociálnej demokratickej skupiny. Pani Mogherini zdôraznila určité e, priority a my samozrejme a celá naša skupina chceme bojovať e, za progresívnu spoločnosť a za tieto priority do akej miery si myslíte, že Európska únia je pripravená plniť cieľe udržateľného rozvoja a do akej miery môžeme skutočne byť zameraní na túto tému a taktiež o tom diskutovať. Vy ste diskutovali, ste teda hovorili veľmi dobre o napríklad téme Afriky. Ako to môžeme urobiť? Ako môžeme ísť do toho hlbšie, nie len tuto na tejto schôdzi, ale aj v rámci našej zahraničnej politiky? Otázky sú v poriadku, ale môžete ešte aj prispievať do diskusie. Pán Frunzulika. Ďakujem. Prepojenie medzi technológiou a cieľmi udržateľného rozvoja bolo témou mnohých diskusí v priebehu posledných rokov. Dá sa povedať, že si všetci uvedomí, aký potenciál digitálnej technológie a taktiež v súvislosti s príspevkom k planeniu cieľov udržiteľného rozvoja. Avšak Vieme, že nové technológie môžu mať aj negatívny dopad, predovšetkým v rozvíjajúcich sa krajinách, tým, že budú zvyšovať mieru nerovnosti a vytvárať negatívne externé aspekty. Máme 3,5 miliardy eh, ľudí, ktorí nadiaľa nie sú pripojení k internetu a preto je tu otázka, ktorá si vyžaduje blízku pozornosť. A teraz prichádza moje otázky. Ako môžeme zaručiť, že inovácia nebude naďalej rozdeľovať spoločnosť medzi tých, ktorí majú prístup k technológiám a tými, ktorí nemajú prístup. A taktiež napríklad, ako môžeme riešiť súčasné výzvy bez toho, že by sme udusili inováciu, pán Gates a pani Mogherini, ktorá prispieva k rastu a k rozvoju. Ďakujem. Viacerí sa hlásia, dvaja, traja poslanci, ale dám príležitosť sa vyjadriť aj tým, ktorí nie sú poslanci, takže tam za tu sa hneď to hlási. Ja sa volám Ja som stažistkou v Európskom parlamente. Európska únia často je kritizovaná When it comes to giving grants. Čo sa týka udelovania grantov, napríklad v súvislosti s očkovaním, napríklad eh, v regióne eh, Západného Balkánu sme videli mnohé protiočkovacie hnutia, ľudia, ktorí si myslia, to je škodlivé, že a zatiaľ vidíme, že ľudia zomierajú napríklad na osýpky a pritom by sa to vyriešilo očkovaním. Dobre, máme tu troch poslancov. A ešte ďalšia navštevnička, volám sa Antonella, e, som z organizácie, ktorá podporuje podnikateľstvo mladých ľudí. Pán Gates pred pár týždňami, tu bol príbeh nášho priateľa z Rwandy, ktorý má 22 rokov a stará sa o dodávky vody vo svojej e, dedine. A ako by pani Mogherini mohla Európska únia zlepšiť podmienky pre malých podnikateľov v týchto krajinách, tak aby sme tým plnili aj cieľ rozvoja. Takže pán Mamikins ako prvý poslanec. Veľmi rýchlo otázka pre pána e, Gatesa. Ja som socialista e, z Lotyšska. Možno filozofická otázka, ale ako vidíte v nadchádzajúcich 50 rokov našu civilizáciu a náš svet, vojny, konflikty alebo možno nové technológie. Áno, pán Kulugus. Ja sa volám Talios Kulugulus a som poslancom zo, e, z politickej skupiny Lavice v Európskom parlamente. Čo sa týka klimatických zmien a rozvíjajúcich sa krajín. Trumpová vláda sleduje dosť negatívnu líniu taktiež proti pozitívnej línii, ktorú sleduje Európska únia. Aký máte na to názor? Myslíte si, že my, alebo aj vy by sme mohli nájsť e, nejaké riešenie tejto otázky, ktorú, túto situáci- pre túto situáciu? Ďakujem. Pán Popa. Navrh Európskej komisie, alebo toho, že veľké spoločnosti pre všetkým v digitálnej oblasti by boli zdanené v tej oblasti, e, alebo na tom území, kde robia zisk a nie tam, kde sa fyzicky nachádzajú. Čo si o tom myslíte? Dobre, máme 9 minút. Už som povedal skôr na dnešnej schôdzi, že nie na každú otázku sa dá odpovedať EÚ. Ale rozhodne ETTG je e, správnou odpovedou na mnohé otázky. Napríklad aj pán Líc hovoril o cieľodržateľného rozvoja. Ja by som chcela vyžiť pár minút, aby som poďakovala pani Mogherini, panu Gatesovi za ich prácu, pretože kto, by, kto je lepšie povolaný hovoriť o štedrosti než vy? A myslím si, že toto je veľmi pozbudie pre nás, pre všetkých. No a tieto koncepcie spolu úzko súvisia partnerstvo aj štedrosť alebo veľkorysosť pretože takto môžeme lepšie riešiť e, naše spoločné problémy a nie sa stiahovať za naše hranice a prioritizovať vlastné záujmy. Často sa prioritizujú vlastné záujmy pred záujmami ostatných, ale veľkorysosť tam to vyzerá ináč. Nájdime si spoločnú pôdu a spoločné záujmy a myslím si, že tie témy, o ktorých ste hovorili, k tomuto prispievajú a my ako ETTG sme stanovili 5 oblastí, kde si tiež myslíme, že máme spoločné problémy, na ktoré naďalej nie sú jasné odpovede ani v Európe, ani inde. A toto vrátanie udržateľnej revolúcie, boja proti klimatickým zmenám, zmiernenia klimatických zmien, ďalej otázka digitalizácie, spravodlivosť, pretože napríklad spôsob, ako Čína úspešne znížila mieru chudoby a prispela k svojmu rozvoju a rastu, tak e, už nie sú rovnaké okolnosti, ako boli vtedy, máme tu digitalizáciu, budeme potrebovať nové režimy, napríklad preto, aby e, ľudia, ktorí nemajú aktuálne, alebo potrebné, aktuálne potrebné zručnosti a taktiež chudobné krajiny, ako ich podporiť. Ako, ako im dať šancu. Ďalej, prevencia konfliktov, mier, Musíme podporovať multilateralizmus, demokraciu, právny štát. A taktiež je tu určité vnímanie v tom zmysle, že globalizácia a multilateralizmus sú v podstate elitným projektom a nie s projektom spolupráce. Toto je treba riešiť. A samozrejme, Európska únia tu hrá určitú úlohu a jej členské štáty, pretože Európska únia nemôže kompenzovať nedostatok sociálnej spravodlivosti vo svojich členských štátoch. A ktokoľvek, koho zaujíma medzinárodná spolupráca, tak ako ste hovorili vy o vašej nadácii, pokiaľ nenájdete podporu, tak v podstate vaše úsilie vyjde na zmar. A my sme videli aj takéto prípady v rámci rozvojovej spolupráce. Myslím si, čo sa týka digitalizácie, musíme skutočne investovať do konkrétneho technologického pochopenia a aké sú tu šance pre krajiny, ktoré majú iné konkurenčné výhody alebo rôzne konkurenčné výhody. A myslím si, že zásadná otázka je, ako zaručiť, že daňové režimy štátna pokladnica bude mať z toho prínos. A som veľmi rada, že vy tu podporujete spravodlivé daňové systémy. Myslím si, že toto je veľmi komplikovaný oriešok, alebo ťažký oriešok pre Európsku úniu aj pre naše členské štáty dohodnúť sa na daňovom režime, ktorý by umožnil financovanie potrebných štátnych krokov na našom území, ale aj mimo naše hranic na regionálnej a miestnej úrovni. A čo týka uh, cieľov udržateľného rozvoja, tak tam taktiež e, podporujeme verejné orgány, aby konali aj na národnej úrovni, aj na globálnej úrovni. Máme pred sebou veľké výzvy, ale je dobré vidieť, že sa na tom zhodneme. Takže viacročný finančný rámec musí na domácej aj na medzinárodnej úrovni odzrkadlova týchto 5 oblastí, ale zároveň tam musí byť koherentnosť medzi našimi krokmi. A je to taktiež dôležitá téma pre európsku predvolebnú kampaň. Možno to nie je niečo, čo nám vyhrá voľby zo z krátkodobého hľadiska, ale je dôležité, aby naše spoločnosti tieto diskusie prebiehali, pretože v opačnom prípade sa na to zabudne a nezabúdajme na to, že nakoľko krátko zrake sú e, populistické riešenia. A ďalej, čo sa týka spolupráce medzi EÚ a Africkou úniou, tak toto je veľmi dobrý krok. Nemali by sme investovať do monopolov na problémy aj na riešenia. Mali by sme ich zdieľať a vypracovať asi spoločný prístup. My sme na konci minulého panelu povedali, že budeme eh, rozvíjať, že budeme diskutovať o rozvojovej spolupráci. Takže mám každému ešte pár minút, predtým, než dojdete a potom budeme diskutovať s našimi spravodajcami. Áno, takže zaznelo tu veľa dobrých vecí. Daňové systémy môžu byť progresívnejšie, či už na podnikovej úrovni, alebo na úrovni dane z príjmu, štátnej dane. Ja som vždy prekvapený, že nie sú v podstate progresívnejšie. Čo týka digitálnej technológie, tak v podstate väčšinou požehnaním. Áno, samozrejme sú tu určité výzvy, dokonca niektoré sú neočakávané aj pre tých, ktorí pracujú v tomto sektore. Ja keď som pracoval v Afrike a zaoberali sme sa otázkou digitálnych technológií, napríklad digitálneho bankovníctva, aby to mali prístup aj tí najchudobnejší. Taktiež sme digitálne technológie používali na zlepšenie výkonu vlády, aby peniaze e, prišli napríklad do tej školy, pre ktorú boli myslené, potom sa to dalo odfotiť a tak ďalej, aby boli jasné zodpovednosti a úlohy. A Rozhodne je to dobrý nástroj na zlepšenie účinného riadenia. A pokiaľ budeme naďalej veľkorysí, tak e, Afrika bude e, časom sebestačná. A čo sa týka americkej zahraničnej pomoci, myslím si, že je tu určitý konsenzus, kde celková úroveň tejto pomoci bude zachovaná. Bolo tam pár ale v podstate tá úroveň bude rovnaká. Kongres o tom hovoril, ale myslím si, že je dobré zodpovedne spolupracovať. Čo sa týka cieľov rozvoja, tak my sa snažíme, aby ľudia si boli vedomí a my by sme sa mali túto tému E, zaujímať, ale tých cieľov je dosť, ich 17, sú tam určité podcieľ, takže je to komplikované. No a na OSN, na valnom zobražení OSN máme tzv. E, e, stražcov týchto cieľov, ktorí v podstate to celé sledujú a vyhodnocujú, v Niektoré tieto ciele sú realistické, niektoré sú v podstate e, iba také približné a dávajú nám predstavu ohľadom toho, čo krajiny chcú. Napríklad tu máme otázku HIV e, alebo e, obrny a tak ďalej. Toto bola teda taká základná odpoveď. Áno, je veľmi dobré byť v jednom paneli s Billom, pretože on má všetky potrebné odpovede. Takže len stručne k trom veciam. Demografická situácia v Afrike je rovnaká, alebo taká, ako popísal Bill, a pre nás Európanov je dôležitejšie si, dôležité si pripomenúť, že Afrika je od nás len 17 kilometrov a ja často sa podilujem o, e, o taký príbeh. Ja som keď idete z Tuniska na Maltu, tak idete v podstate smerom na juh. A v podstate časť Európskej únie je pod úrovňou severnej hranice Afriky, takže veci nie sú čierno-biele. Sme všetci v jednom člne, pokiaľ Afrika eh, nebude mať neús- nebude mať úspech, tak ani Európa nebude mať. Myslím si, že toto pre nás je skutočne teda najbližší sused. Aha. Pre nás, Európanov, byť Veľkorysý je najinteligentnejší spôsob, ako byť sebecký. Takže máme tu aj my naše vlastné záujmy. Po druhé. A... Niekto sa pýta, ako dať e, príležitosť mladým Afričanom, aby sa stali podnikateľmi. No, musíme pochopiť, ako sa mobilizujú naše nástroje. Keď hovoríme s mladými Afričanmi, Eh, Afričanmi, tak potrebujú vzdelanie, prístup k úverom, eh, boj proti korupcii, zodpovednosť a infraštruktúru, aj fyzickú, aj digitálnu treba vytvoriť. Okrem toho klimatické podmienky, teda týka sa to aj klimatických zmien. A Znamená to, že potrebujeme zmobilizovať rôzne nástroje, ktoré máme. Čiže tie rozvojové nástroje nestačia. Treba samozrejme zabezpečiť investície a treba pokračovať vo výskume. Čiže treba investovať do eh, vonkajších, eh, do oblasti vonkajšej politiky, ale nestačí proste len do, investovať len do jedného z týchto odvetví. Ale v neposlednom rade eh, môžeme povedať, že a za nie všetci tu prítomní sú o tomto presvedčení, ale môžeme si aj naďalej vymieniať názory. A samozrejme, že v rámci kampane pred voľbami sa tieto veci budú pertraktovať. A vyžaduje si to v súčasnosti v Európe aj určitú mieru odvahy. A túto odvahu musíme uplatniť. Lebo práve teraz sme tu diskutovali o v dôležitých otázkach rozvoja investícií. Áno, je to racionálny prístup a otázka je teda, urobíme tie správne kroky, budeme konať racionálne. Takže to je tá otázka, ktorá pred nami stojí. Čiže myslím si, že doteraz Európania boli dostatočne racionálni a bude dobré naďalej spojiť svoje sily a aj naďalej pôsobiť racionálne. Ďakujem vám. We, we defend development, we debate development, we... Že my obraňujeme rozvoj, prehlbujeme rozvoj, to máme v našom srdci a v našich hlavách. Myslím si, eh, že sme strávili naozaj pekné popoludne. Ďakujem všetkým. Right, if we could please have... Uh, Takže uh, ešte dáme slovo trom posledným rečníkom, uh, Sebastian Franck. Okay. All the members who wanted the floor got the floor. Yes.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 If those were leaving, there's a way out here because we're going to... Prosím, tí, ktorú, ktorí chcú opustiť miestnosť, prosím, um, uh, opustiť túto miestnosť, aby sme mohli pokračovať. Môžete ísť zadným uh, východom, ale aj tu predným. Okay, we're going to defend debate. Takže uh, budeme uh, teraz pokračovať v diskusii a um, budeme eh, teda dáme slovo trom rečníkom, pánovi Jamesovi Mekimu, Sebastianovi Trejrovi a Frankovi Engelovi. Ďakujem. Myslím si, že, sme, eh, že máme za sebou veľmi zaujímavé popoludne a ďakujeme vám, že eh, medzi nás prišla pani Federica Mogherini a pán Bill Gates toto je naozaj veľmi dobrý moment na to, aby sme začali e, v tejto diskusii, e, pretože nás čakajú európske voľby, e, aj nová komisia, takže naozaj musia prebehnúť rôzne diskusie a naša skupina sa bude na tom podielať. Ďalšia vec, Mm, ciele, rozvojové ciele, to je dôležitá vec a e, bolo to tu definované ako sľub ľudstvu. Podľa mňa je to najlepší spôsob, ako to opísať. Vieme však, že e, to v technokratickom svete trocha stráca vo svojej vznešenosti, ale Myslím si, že je dôležité, aby sme toto tu počiarkli. Potom, tretia vec, ktorú som e, zachytil e, v tejto diskusii spoločné aktivity, spoločná činnosť. Myslím si, že toto treba zopakovať, aby sa k tomu ľudia e, vrácali. Partnerstvo, to je slovo, ktoré zaznelo mnohokrát a myslím si, že je to vec, ktorú musíme lepšie pochopiť. Čo to znamená partnerstvo, pretože partnerstvo sa mení a e, to je celá jedna oblasť. Potom samotný Bill Gates zdôraznil, že e, rozvojová pomoc naozaj funguje, je to, sú to dobre vynaložené peniaze, e, zachraňujú ľudské životy, znižujú chudobu a znižujú aj výskyt chorôb. Čiže ak sa na to pozriete z odstupu, vidíte, že dôjde k nejakému pokroku. Na druhej strane e, tu zaznelo aj to, že potrebujeme nájsť nové spôsoby, ako realizovať tieto veci. E, je dôležité, aby sme počúvali e, komentáre a myšlienky ľudí, ktoré e, prichádzajú na rokovací stôl, aby sme nachádzali ozajstné riešenia. Niektoré e, riešenia nemusia fungovať, ale myslím si, že by sme sa mali snažiť viac e, inovovať, lebo stále toto ešte hľadáme Linda stále hovorila o tom, že mm, sa pokúšame nájsť riešenie na tento problém. Potom ďalší problém, ktorý nie je novinkou, ale je veľmi dôležitým, že e, to, čo robíme teraz, to nestačí. Existuje mnoho iných nástrojov, a samozrejme chceme, aby sme sa sústredili na chudobu, ale chceme e, sa sústrediť a riešiť aj konflikty, klimatické zmeny a toto sú veci, ktoré si požadujú, vyžadujú peniaze. Čiže musíme nájsť správne synergie a to, ako budeme pracovať a potom budeme mať riešenia založené na dôkazoch a tak ďalej. A mnoho práce musí byť odvedenej tu v Európe a nie za našimi hranicami. My v Európe ako keby sme stále bojovali s tým, ako my pristupujeme k oficiálnej rozvojovej pomoci a eh, ako um, vyzerá naše investovanie do internej pomoci. Čiže toto, nad týmto musíme ešte porozmýšľať. možno mm, nie sú všetci v tejto skupine špecialisti na medzinárodné vzťahy, ale na to sa treba zamerať. Čiže nejde len o technické riešenia alebo vedecky založenie riešenia, ide tu aj o spôsob, ako riešime, e, spravujeme veci, či naozaj využíva všetky, všetky modely na e, e, realizáciu týchto projektov. Musíme sa zamerať na riešenia zo všetkých strán a musíme nájsť spôsoby, ako e, ponúkať pomoc. Nejde tu len o to, ako sa Európa rozhodne, že čo sú problémy a aké budú riešenia. O tom hovorilo viacero rečníkov. Čiže ja by som na záver povedal, že musíme viesť dialog s Afrikou. Už sme to párkrát uh, povedali, ale nemal som pocit, že e, naozaj sme objasnili tú podstatu, čo to znamená, e, ako spolupracujeme s našimi africkými kolegami. E, v oboch kontinentoch je mnoho problémov a nemôžeme, sa, nemôžeme tú spoluprácu orientovať len od nás smerom k ním na juh. Áno, musíme musíme súhlasiť s tým, že e, viacročný finančný rámec je veľmi technický, môže to byť aj technokratické, ale nemali by sme e, tomu podľahnúť. Mali by sme <clears throat> hovoriť aj o tom, že v zodpovednosti budúceho parlamentu a budúcej komisie je to, ako e, sa to bude spravovať, riadiť. Takže to, toľko odo mňa. Ďakujem. Naši tlmočníci odchádzajú o pol šiestej i tak prosím vás um, stručne. Nech sa páči, Sebastian. Uh, budem hovoriť naozaj veľmi stručne ohľadom um, pár vecí. Mňa zarazil ten fakt, alebo teda oslovil ma ten fakt, že Európa musí investovať mnoho, teda veľké, veľké prosvedky do uh, Afriky a uh, Kľúčovým prvkom diskusie bol multilateralizmus, ale potom aj boj proti nerovnostiam. To by malo, e, to by malo zaznieť hlasnejšie. A potom toto je kľúčový prvok, kde musíme aj my doma odviesť e, svoju prácu a to je sociálna spravodlivosť. Druhá vec, ako už bolo povedané, oficiálna rozvojová pomoc nestačí a my e, potrebujeme investovať aj do globalizácie obchodu a do toho, ako toto e, zredukuje nerovnosť. A toto by sme mali dať do istej rovnici s, s, s tým, že ako je globalizácia e, regulovaná. A myslím si, že ďalšie diskusie ukážu, že aj um, inovačné politiky v Európe sú súčasťou rozpočtu. Čiže uh, mali by sme inovovať Európu s našimi africkými partnermi. Toto je dôležité nie len, že budeme nejak nalievať naše investície z ich strany, teda z našej strany k ním. A potom uh, na záver by som chcel povedať, že zdôrazňoval sa ten fakt, že keď e, vypracovate nejaké stratégie, tak vypracovate aj niečo si volíte. A to je pravda. Čiže Natali e, toto e, veľmi jasne povedala, že by sme mali zvýšiť, rozšíriť našu úlohu. A môže sa nám podariť, ak budeme mať dlhodobú, dlhodobú víziu, máme si vybrať medzi klimatickými zmenami alebo bezpečnosťou. Nie, nepotrebujeme obidve veci. Afrika je pre nás prioritou. Toto je vec, ktorú musíme podporiť. E, pán predseda láskavo ďakuje tlmočníkom. Would you like as long as it's English, I think?